it is far from... Uh... Takže domnievam sa, že už uh, uplynulo 10 minút od predpokladaného času započatia rokovania. Prosím, aby ste sa pousadzali. Takže začneme popoludnejším programom. Na programe máme štatút Európskej nadácie. A Žiaľ Bohu, pravdajkynia pani Hirš tu opäť nie je. Raz povedala, že nemôže prísť, druhýkrát povedala, že má iné dôležité zasadnutie. Teraz uh, už ani nechcem vedieť, prečo tu nie je, takže ja vám len oznámim termín na predloženie pozmenujúcich návrhov a týmto uzavriem. A chcela som udeliť slovo liberálom. Tí tu nie sú, ale sú ich asistenti. Alde, halo. pán Logergal, takže viete, že tu pani Hirš nie je opätovne. 26. marec je termín na predkladanie pozmujúcich návrhov. Každý si to môže prečítať, takže nemusíme sa tým zaoberať. Vy čo chcete povedať? Chcel by som vystúpiť v mene pani Hirš. Už druhýkrát tu nie je prítomná. Myslím si, že nepotrebujeme si vypočiť jej prejav. Prejav niekoho, neprítomného. Neberte to osobne, prosím, nie je to e, vaša vina, ale skutočne takto sa nedá fungovať. Viete čo, ten, ten, ten je, to jej vyjadrenie, prosím, e, rozmnožte, kopie rozdáme a nemusíme to počúvať. Ona zdá sa, že si to veľmi zľahčuje. Samozrejme, e, spolutovania hodným, e, spolu, e, je polutovania hodné, že tu pani Hirš nie, pretože toto zasadnutie je veľmi dôležité. Dúfam, že to nebude mať negatívny dopad na prácu na, na túto záležitosť. Berem vašu pripomienku ako praktickú záležitosť. E, skutočnosť je také, že druhýkrát nie je prítomná. Máme e, podklady, e, ten prejav jej, ktorý ste tu chceli prezentovať, môžeme to skopírovať. A inak končím tento bod informácie o termíne na predloženie pozmienujúcich návrhov 26. marca. Je tak? Ďakujeme pekne. To je veľmi napomocné. Ak dovolíte, nie, nebudeme sa k tomu teda vyjadrovať. No, Silvia. E, comprendo, comprendo perfettamente. Ďakujem. Ja e, chápem ten aspekt ohľadom e, diskusie na túto tému, ale pán Pitela ma požiadal o to, aby som sa vyjadrila. On je tieňový spravodajca. Ja len, to, e, ja, ja len vás o tom chcem informovať. Pán Pitela tu nie je prítomný, e, pretože pán Šulc ho poslal do Spojeného kráľovstva, čiže e, skutočne nemohol byť tu dnes prítomný. No ale on mi zanechal vyjadrenie, ktorým som mala vystúpiť v súvislosti so správou pani Hirš. Ale nebude rozpráva k tomuto bodu však? Je tak? Áno, správne ste to pochopili. Takže máme túto písomné prejavy spravodajcu, aj tieňového spravodajcu. Fyzická prítomnosť obidvoch osôb je žiaduca a myslím, že to je e, také e, také, také, taký prejav e, chybajúcej úcty k prítomným osobám. A týmto uzatváram bod 8. Pánovi Pitelovej to poviem. Pán Pitela tu bol prítomný pol hodinu a takto, takto nemôžeme fungovať. Treba s vážnosťou brať našu prácu a dlho sme bojovali za štatút Európskej nadácie a teraz zrazu, keď sa to konkrétne preberá, tak e, fungujeme prostredníctvom, prostredníctvom prostredníkov. A takto to nemôže fungovať. 26. marca 12.00 je termín na predloženie pozmeňujúcich návrhov bod číslo 8 a to sú hazardné hry online na vnútornom trhu. Spravodajcom je Ivo Belet, takže ho poprosím, aby sa vyjadril. Takže Ivo, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, návrh znenia stanoviska je, e, bol vám poskytnutý. My sme sa e, zamerali v tomto stanovisku na kompetencie, ktoré nesie Výbor pre kultúru. Chceli sme venovať pozornosť predovšetkým aspektu ochrany e, malo, maloletých. E, webové stránky, ktoré ponúkajú v online režime hazardné hry, e, stavkovanie, tie e, vlastne posúvajú tu ten prach vstupu do tohto online sveta, posúvajú ho nižšie a tým e, e, mladiství sa k tomu dostávajú. 2, 2% občanov EÚ majú dokonca už diagnózu Gambler a chceme chrániť našich, našich mladých spoluobčanov pred touto hrúzbou. Bolo, e, bolo by dobre zaviesť spoločné e, e, štandardy, ktoré sa upletnia pri preverovaní osôb, ktoré sa chcú zúčastňovať na hazardných hrách v online režime. Čiže žiadame identifikáciu osoby e, a, ako takej a potom aj vek tejto osoby. E, v mnohých členských štátoch to už tak funguje, ale nie všade. Existuje ale veľa e, medzier, takých obklúk, ktorým sa môžu záujemcovia vyhnúť tejto povinnosti a preto musíme zlepšiť ten systém, aby tá verifikácia spotrebiteľa používateľa a e, bola mm, striktnejšia, hlavne teda e, berúc do úvahy vek tej osoby. E, v Štrásburgu minulý týždeň sme mali veľmi plodnú diskusie, síce bolo to na pôde EPP, mali sme tam zástupcov sektora a a e, s radosťou konštatujem, že je to samotný sektor online hier v Európe, ktorý uznáva túto potrebu. Je to delikátna záležitosť, dotýka sa to aj e, aspektu ochrany súkromia, ale je potrebné tomu venovať pozornosť na európskej úrovni. Pani Pak, e, ďalej, čo navrhujeme e, v tomto e, stanovisko, ale a, a preto to riešim prostredníctvom pozmenujúceho návrhu a ten sa týka reklamy. A týka sa toho, aby sme mali prísne pravidla vzťahujúce sa na reklamu, propagáciu, ktorá je cieľene zameraná na mladistvých samozrejme v náväznosti na eh, hazardné hry online. No a eh, ďalšia kompetencia tohto výboru je šport a eh, teda byť dôsledný aj v oblasti športu. Nedávny škandál, ktorý bol odhalený Europolom, ktorý sa týka e, skorupovania pri manipulácii e, s výsledkami futbalových hier. Toto, e, bolo, toto je veľmi škodlivý fenomén v doméne športu a preto navrhujeme, aby E, národní regulátory, e, športové federácie, stavkové kancelárie, aby užšie spolupracovali, komunikovali, aby e, viac sa zaangažovali aj v tom, čo robí Europol, aby sa predchádzalo takýmto škandálom. Ešte predtým, čo odhalil Europol, boli avíza o škandáloch v Turecku, v Rakúsku, v holandskej lige. E, viem, že pán Fox e, vo výbore IMCO, to je teda gestčný výbor, e, on hovoril na pôde IMCO, že to nepovažuje za veľký problém, že hazardné hly online nemá veľa dočinenia s, s manipuláciou zápasov. My máme iný názor naši kolegovia z ACER mali trošku iný názor, ale treba si uvedomiť, aký je väčšinový názor v tomto výbore, e, výbore pre kultúru. E, ďalej, štúdia Európskej komisie poukázala na to, že nie všetky e, členské štáty majú manipuláciu športových zápasov ako ako kategóriu, ktorá e, by e, bola podchytená v rámci trestného práva. A teda nie len manipulácia s výsledkami zápasov, ale manipulácia v online režime takýchto zápasov musí byť podchytená v trestnoprávnej legislatíve všetkých členských štátov aby športové, opera, špo, športové e, asociácie, stávkové kancelárie, aby intenzívnejšie si vymieniali informácie, o, predovšetkým tak, aby predišli e, nelegálnej činnosti. Bolo by dobre mať etický kódex, ktorý by podielal, e, podliehal samoregulácii. Netreba niečo koncipovať na úrovni EÚ. E, s plnou e, tou formálnou výbavou, ale samoregulácia bude najefektívnejšia. E, pani predsednička, chcela by, chcel by som sa zmieniť o francúzskom modeli e, francúzske orgány otvorili online svet hazardných hier, ale je to v regulovanom, kontrolovanom režime. Inými slovami, nie všetky druhy online hazardných hier sú považované za legálne. A aj určité druhy e, stávok, športových stávok sú povolené. Môžete napríklad e, podať stávku ohradom výsledku zápasu, aké skóre budú v zápase, ale nemôžete napríklad e, podať stávku o týkajúce sa negatívnych prejavov, to znamená rohové kopy, penalty, alebo počet žltých kariet. Myslím si, že toto je inšpiratívny model, a ten francúzsky model. Skutočne nejde o to, aby sme my to regulovali, ale sektor má e, uplatňovať zdravú samoreguláciu. A bolo by dobre zakázať tzv. negatívne stavky pri e, športových podujatiach. E, ešte záverom Pani Pak, eh, chcela, chcel by som poukázať na eh, aspekt vlastníkov športových práv. Je to eh, veľmi kontroverzná problematika. Už sa o tom hovorilo aj v minulosti v dôležitých správach. Stavkové kancelárie v súčasnej dobe nie sú povinné vyčleniť časť svojich prínov, tým spôsobom, že by tým priliali peniaze do e, e, e, športovej činnosti, do športových asociácií. Opäť použijem príklad Francúzska, ale skutočne by to malo platiť celoplošne. Všetky stavkové kancelárie a organizácie by mali byť povinné určité percento zo svojich výnosov odovzdať v prospech športu. A myslím si, že to, takýto model by mal ležať na srdci aj tomuto nášmu výboru. No a ešte by som chcel dodať, e, že je našou povinnosťou úzko spolupracovať s Radou Európy a e, zosúľadovať našu prácu s nimi kolegovia z Rady Európy momentálne vyjednávajú medzinárodný dohovor boja proti e, manipulácii športových výsledkov. Minulý týždeň v Štrásburgu sa objavili e, návrhy e, predložené Petrou Kamaevert aby, bol, e, aby celosvetovo, rovnako ako máme celosvetovú medzinárodnú organizáciu proti dopingu, e, Minulý týždeň e, v Strasburgu bolo schválené, schválený návrh, aby sme vytvorili celosvetovú organizáciu na boj proti manipulácii s výsledkami zápasov. Čiže len toto je taký apel, aby sme sledovali dianie v Rade Európy a spolupracovali s ňou. Toľko v kocke pani predsednička, ale samozrejme sme otvorení všetkým e, návrhom. A veľmi radi zapracujeme podnety do nášho stanoviska. Ďakujem pekne. E, musím povedať, Ivo, že máme veľa ľudí, ktorí sa chcú vyjadriť. Pani Sehnalová. Ďakujem za slovo. Budem hovoriť po a anglicky, pretože tu nemám českú kabínu, takže budem sa musieť usilovať. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za, spra- za e, vašu prácu. Je to výborné východisko pre ďalšiu prácu. Ja som e, ja som v IMKO e, výbore dnes ráno si vypočila prezentáciu tejto tejto správy, ale musím povedať, že som veľmi sklamaná. Tie naše priority sú e, marginálne. Skutočne len vágne je zmienka o ochrane maloletých a už témer vôbec sa nehovorí o ochrane detí a vôbec tam nie je zmienka o zodpovednej reklame. Myslím si, že treba zviditeľniť naše priority. Musíme vyslať silný signál do výboru IMCO, poukázať na to, že je potrebná úzka spolupráca toho sa plne zastávam. Ak dovolíte niekoľko poznámok ku konkrétnym bodom vašej, vášho stanoviska, plne súhlasím s vami, že ochrana maloletých a zraniteľných osôb by malo byť našou hlavnou prioritou. Z dlhodobého hľadiska som presvedčená o tom, že online hazardné hry sú e, nebezpečnejšie ako tradičné hazardné hry. Experti na e, závislosť ho tvrdia, že hazardné hry v online režime sú oveľa e, nebezpečnejšie než e, tradičná offline forma hazardných hier. Takisto požiadavka verifikácie osoby a veku danej osoby, to by bol veľký príspevok k zlepšeniu ochrany mladých ľudí. E, v tejto súvislosti by som chcela vyzdvihnúť dôležitú úlohu vzdelávania. Je tu ešte ďalšia otázka v súvislosti s ochranou e, maloletých. V tomto zmysle predložím pozmenujúce návrhy. Nemali by sme opomínať reklamu. Som veľmi rada, že aj sám ste sa o to zmienili. E, reklama e, spada pod imperatív spoločensky zodpovedného postoja a e, je tu ten vekový aspekt a vôbec aspekt škodlivosti hazardných hier. E, mohli by sme e, uvažovať o celoplošnom zákaze týkajúce sa účasti maloletých na hazardných hrách. Komisia plánuje schváliť dve nariadenia. Prvé sa týka o spoločnej ochrane spotrebiteľov a druhé nariadenie sa má týkať hazardných hier v online režime. Mali by sme im pritom pomôcť ďalej. Ďalšia priorita priorita je e, ochranné mechanizmy v športe. Potrebujeme mať opatrenia, ktoré zamedzia e, manipulácii e, s výsledkami zápasov v členských štátoch. Minulý týždeň bolo prijaté určité rozhodnutie a v rámci toho rozhodnutia boli formulované odporúčania a opatrenia, ktoré by bolo hodné zaviesť. Ja plne súhlasím s vami, že športovcami by nemali mať právo podávať stávky na súťaže, ktorých sa zúčastňujú na ktorý sa zúčastňujú. Ešte posledná poznámka, efektívne odradzujúce mechanizmy pri manipulácii zápasov. Komisia e, na túto tému vypracovala štúdiu e, a treba, e, komisia zistila, že skutočne nie v plnej miere je tzv. match fixing považovaný za trestný čin a preto musíme, si, musíme formulovať otázku, či a ako sú policajné zložky schopné konať v tejto oblasti. No a mali by sme vyjadriť našu plnú podporu po rozšírenej spolupráci medzi zainteresovanými subjektami. To je všetko z mojej strany k tejto téme a ešte raz chcem vyjadriť hlboké poďakovanie za e, to, že máme takúto správu v tej podobe, ako bola predložená. Ďakujem. Máte Ďakujem, pán Lokigard. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať Ivovi eh, za, túto, za toto komplexné stanovisko. Väčšinou podporujem to, čo je v tejto správe. Je to dobre načasované. Teraz je tá eh, dobrá chvíľa, okrem uznesenia sa aj hlasovalo v pléne minulý týždeň, takže naozaj je ten vhodný čas. A tento výbor má mimoriadnú zodpovednosť a musíme e, podľa toho aj konať. Takže je dobré, že máme takto dôležitý dokument, možno z toho bude aj legislatívny návrh. O toto má veľký záujem dánska e, verejnosti, aby som preto radšej prešiel do dánštiny. Takže niekoľko pripomienok, ak dovolíte. Možno pozmenujúce návrhy, ale aj otázky na teba, Ivo. Najskôr druhý odsek. Tu hovoríš o 2% obyvateľstva, ktorých sa asi dotýka táto choroba, táto závislosť. To je dosť vysoké číslo. Ja by som chcel vedieť, e, odkiaľ toto číslo pochádza. Je za tým nejaký výskum a nesúhlasím s predrečníkom, že online hry E, sú možno nebezpečnejšie ako obyčajné hazardné hry a že z toho vzniká väčšia závislosť. Možno, že sa ľahšie človek dostane na internet, ale inak to asi podľa mňa nespôsobuje väčšiu závislosť online ako offline. E, experti, s ktorými som ja hovoril, e, toto nepotvrdili. Potom sa tam hovorí o prevencii a o stropoch pre stávky. To je možno jedna cesta, ktorou by sme mohli ísť, ale nie je to určite jediné riešenie. Musíme teda veľmi porozmýšľať nad akýmkoľvek e, obmedzením. E, potom francúzsky návrh obmedzenia pre niektoré typy stávok, to e, je podľa mňa správne a e, takto sa tento problém dá vyriešiť vnútroštátnej legislatíve. Treba obmedziť ten e, spôsob, akým sa dá e, urobiť stávka. E, napríklad e, po prvej žltej karte už nie, a po červenej a tak e, ďalej. E, také obmedzenia sa dajú zaviesť. Tretí ocek. Tu musíme byť obozretní, musíme myslieť na dve veci. Už sú pravidlá v členských krajinách. Predrečník o nich hovoril. Komisia hovorí, že je e, tu už penalizácia e, manipulácie. Ja si myslím, že ty, Ivo, hovoríš opak. Áno, e, možno, že harmonizácia je jedna možnosť, ale aj samoregulácia by mohla byť cieľom, takže obozretnosť. A taktiež sa hovorí o tom, že stavkové spoločnosti vyplácajú z vlastnej iniciatívy e, problémy, ale aj tu sú asi veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami. V Dánsku napríklad je e, Danish Gaming tak oni vyplácajú 500 tisíc e, eur denne e, zo ziskov, dávajú to školám a tak ďalej. Takže taktiež by som chcela, aby sme tu boli obozretní, pretože to, o čom ty hovoríš, sa už môže v niektorých krajinách diať, teda že sa časť týchto peňazí investuje. Ja už som hovorila o trestnom práve vo vzťahu s manipuláciou. A potom ešte odsek 7. V našom uznesení nehovoríme nič o nejakej agentúre. E, ešte raz som sa na to pozrel aj na to, čo je malým písané. E, my, liberáli, sme mali pozmenujúci návrh k nejakému e, stredisku. E, nemalo to byť možno, že také ambiciozne ako nejaká e, nadácia. Ja myslím, že by sa nám malo podariť vytvoriť takéto stredisko, ktoré by šírilo osvedčené postupy buď v rámci Europolu alebo už kdekoľvek. Takže musíme sa navzájom dohodnúť a možno e, vytvoriť e, aspoň takéto stredisko, pretože na agentúru určite nebude dostatok peňazí. Dúfam, že to bude užitočné pre teba, Ivo. Ďakujem pekne. Ja vítam všetkých dánskych poslucháčov. Určite tu nejakí sú, inak by to Morten nepovedal, takže ma tešia títo e, voliči, ktorí sem prišli až zo severu. Pán Takula z Fínska, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, pochopil som to tak, že by ste chceli, aby som sa pridržal toho, čo povedal predchádzajúci kancelár pán Helmut Kohl. On povedal, že ľudia chcú, aby sme my, politici, hovorili stručne. Ale aby sa hlavne klobásy neskrátili. Mm, čo sa týka online hier, to nie je bežná hospodárska činnosť tak by sme to nemali vnímať a preto nemôžeme uplatňovať rovnaké pravidlá, ktoré platia na vnútornom trhu aj na e, toto odvetvie. Takže sa chcem poďakovať kolegovi Ivovi Beletovi za vynikajúci návrh stanoviska. Niekoľko pripomienok, ak dovolíte. Poprvé, keď e, chceme e, vyslať odkaz výboru IMKO, tak by sme asi mali zdôrazniť nasledovné a je to aj prvý bod e, v stanovisku Iva Beleta e, ochraňovať neplnoletých pred e, hrozbami týchto online hier uplatňovať európske štandardy, čo sa týka veku, overovania totožnostnosti, aby sa nedalo ľahko pristúpiť k takýmto online možnostiam. To je veľmi dôležitý bod. Overovanie totožnosti to má zabrániť tomu, aby mohli hrať e, neplnoletí tieto hry, ale e, to overovanie je dôležité aj z iných dôvodov, napríklad e, boj proti manipulovaniu výsledkov alebo boj proti praniu špinavých peňazí. To je dôležité, o tom sme už hovorili aj minulý týždeň v Štrásburgu. Ja môžem povedať, že mechanizmy identifikácie totožnosti musia byť veľmi účinné, tak aby e, samotní športovci alebo e, športové združenia nemohli e, uskutočňovať takéto stávky. Vy ste sa odvolávali na francúzsky model, ale ja by som chcel e, niečo povedať o, o fínskom modeli. Máme vynikajúci systém identifikácie, e, bol aj medzinárodne uznaný a myslím, že by sme sa naň mali pozrieť. Fínske úrady sú pripravené aj vám niečo povedať o tomto systéme, ktorý bráni neplnoletým, aby hrali takéto hry, aby niekto nemohol mať viacero e, kont Čiže účinné overovanie totožnosti. A my teda celkom dobre môžeme vedieť, kto hrá. Je to mm, komplikovaná téma, mm, hlavne pre tých, ktorí nie sú zasvetení do online e, hazardných hier, ale ja osobne si myslím, že je to dôležitá otázka, mala by to byť e, hlavná priorita pre náš výbor a preto ešte raz ďakujem Ivovi za vynikajúcu správu a prosím, zdôrazňujte to, čo som práve uviadol, uviedol a teda mm, inšpirovať sa fínskym e, modelom, rozšíriť ho na celú Európu. Tým by sme mohli vyriešiť tú otázku odhalovania totožnosti. Emma McClarkin. Ja sa pre tebou e, skrývam, Doris, za pánom Takulom. Ja myslím, že je to hlavná úloha tohto výboru Ďakujem kolegovi za to, že ma odhalil, ale zdá sa, že sa vráti. To je naozaj slovo do bitka. Takže my sme tým výborom, ktorý musí od tejto téme hovoriť a ja som naozaj rád, rada, že e, Ivo sa zhostil tejto téme a to, že máme spoločné uznesenie o manipulovaní, svedčí o tom, ako je to dôležité pre bezúhonosť športu a o to sa musíme zasadzovať, takže musíme naďalej zohrávať e, silnú úlohu. E, musíme uznať celosvetovú povahu tohto problému musíme sa zamyslieť nad tým, ako môžeme všetkých zainteresovaných do tohto zapojiť e, športové e, združenia, samozprávy, policiu, všetci, teda aj e, tých, ktorí prevádzkujú tieto hry. Čiže veľký okrúhly stôl, aby sme mohli účinne zakročiť, aby sme naozaj ochránili bezúhonnosť športu a hovoríme aj o ochrane neplnoletých dnes a mladých, aby e, neuverili zavádzajúcej reklame. Aj užívateľia musia byť chránení. E, nechcem úplný zákaz akýchkoľvek reklám pre hazardné hry, ale jednoducho treba zabraniť takej zavádzajúcej reklame. A potom spôsob registrácie a elektronická identifikácia užívateľov to je ďalšia dôležitá téma. Už sme počuli o tom, že členské krajiny sú schopné e, sa popasovať s týmto problémom, ale sú tu aj zmluvy, ktoré treba rešpektovať, aby teda členské krajiny e, mohli regulovať e, na vnútroštátnej úrovni túto otáz, otázku. Ja si myslím, že je e, to správne. Musíme to mať dostatočne podrobné, musíme zaručiť spoluprácu, ale e, to si podľa mňa vyžiada samostatnú správu, ktorá by e, bola iba e, v rukách tohto výboru, aby to nemuselo nutne ísť cez výbor IMKO. Ďakujem pekne, Ema, Sabine, Fahajen. Ja sa post- Skúsim byť stručná. Chcem sa poďakovať Ivovi za dobrú správu. Naozaj načrtáva mnohé témy. Asi to nie je ľahké eh, vypracovať eh, relatívne stručnú eh, správu. No ale samozrejme potom sú ešte niektoré oceky, ktoré môžeme upresniť pozmeňujúcimi návrhmi. Pre mňa je dôležité overovanie totožnosti a veku, aby sme mali metódy, ktoré e, sa e, e, ktoré pomôžu zabrániť tomu, aby deti hrali takéto online hry, aj keď úplne sa tomu e, nezabráni, pretože deti sú veľmi vynaliezavé. Keď e, sa deťom podarí kupovať si cigarety v automatoch, tak si myslím, že aj online sa im podarí obísť e, isté opatrenia. Takže aj vzdelávanie je dôležité a prevencia, hlavne v prípade mladých. Netreba myslieť iba na mladých, ale vôbec na celú spoločnosť. Ak pochádzate z prostredia neúplných rodín a kde už boli takéto prípady závislosti, ktoré rodiny priviedli až k e, bankrotu, tak potom to možno, že je dosť ťažké proti tomuto fenoménu bojovať. Možno otázka na objasnenie nezákonná E, činnosť, ako napríklad e, manipulácia a tak ďalej, na ktorej sa zúčastňujú neplnolití, že tomu treba, to treba zakázať. Ale e, to vylučuje mnohé profesionálne športové združenia, pretože niekedy sú to účastníci, ktorí majú menej ako 18 rokov. Neviem, či sa toto, na toto myslí, ak áno, tak potom je to veľmi e, reštriktívne. Možno, že by sa to mohlo inak naformulovať. Ďakujem. Santiago Fisas. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať Ivovi. Ja som naozaj kľudný, keď viem, že je to v tvojich rukách. Mali sme správu o športe, na nej sme sa všetci zhodli a išlo tam aj o trestný čin korupcie. Je to mimoriadne dôležitá téma podľa mňa a netýka sa iba hazardných hier. Sú tu aj iné témy a preto e, trestný čin e, korupcie to je niečo, čo by si mali E, pri vlastne všetky členské krajiny. A potom niečo, čo nás naozaj znepokojuje a asi sa to nebude ľahko riešiť pre mnohé online hazardné hry, e, tak oni vlastne e, sú mimo európskych noriem ako môžeme donútiť tretie krajiny prijať e, potrebné opatrenia. Možno, že máme akú takú právomoc upraviť to v rámci EÚ, ale za hranicami EÚ to nemá vôbec žiadnu váhu a preto sa e, obraciam s touto otázkou na Iva. Mne sa páči francúzsky model. Fínsky nepoznám, priznávam, ale určite sa oň budem zaujímať. Francúzsky model presne súvisí s tým, o čom som hovoril. Eh, uznáva duševné vlastníctvo. Potom sú organizátori eh, športových podujatí zodpovední. Aspoň nie je jasné, kto môže a kto nemôže eh, uskutočňovať stávky na dané športové podujatie je jasné, že organizátor nejakého športového podujatia má právo predávať eh, výrobky a možno, že uskutočňovať aj nejaké súvisiace činnosti, ale otázka je v prípade tých stávok. tí, ktorí takéto stávky organizujú, nie sú veľmi spokojní s návrhom. Ak budú musieť čas zaplatiť organizátorovi podujatia a potom ešte zaplatiť dane, tak to naozaj predstavuje dosť e, veľkú e, finančnú záťaž pre nich a potom tie zisky, ktoré si môžu e, rozdeliť, sú trošku menšie. Ja si myslím, že tuto viac súvisí s tým navrhovaným modelom. A ešte vzdelávanie samotných športovcov, to je dôležité, tu treba spolupracovať s športovými združeniami, pretože oni sú priamo v kontakte so športovcami v šatniach, môžu im hovoriť o problémoch, môžu hovoriť o tých pascách, ktorým sa treba vyhnúť. A taktiež otázka dobrej správy športu. Ukázalo sa, že v prípade korupcie a manipulovania výsledkov, tak tu e, problém bol v tom, že športovci neboli tak platení, ako sa pôvodne uviedlo, ak by tu teda boli jasnejšie právne predpisy, tak by e, tak chuť korumpovať možno nebola taká veľká. Ďakujem pekne, pán Gomez. A pa, Boris, pardon. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať Ivovi za vynikajúce stanovisko. Ja vypracovávam stanovisko vo výbore Júri a taktiež ide o manipulovanie výsledkov a o hazardné hry online. Myslím, že niekoľko záverov by mohlo e, sa uberať tým smerom, aký naznačil Ivo. Viaceré členské krajiny by Mm, to možno, že mali chuť e, právne upraviť trošku odlišne. V Poľsku takéto e, postupy sú skoro zakázané. Ale na Malte je to mm, odvetvie, ktoré dosť e, prekvita aj v Gibraltáre. Na európskej úrovni nie je jednoduché túto oblasť eh, právne upraviť, ale predsa len je tu niekoľko spoločných bodov, z ktorých by sme mali vychádzať. Už aj Santiago to uviedol. Boj proti mnohým nezákonným ponukám online ale tí operátori sú e, usadení mimo EÚ. Niektorí prevádzkovateľia nezískajú e, v Európe povolenie. Preto sú mimo napríklad. Ale sú aj také prípady, kedy jednoducho vedome pôsobia mimo Európy. Nemecko sa snažilo zablokovať niektoré konkrétne stánky, stránky, pardon, ale e, v momente boli otvorené nové. O tomto treba hovoriť aj s tretimi krajinami, tak aby spolupracovali. A ešte aj otázka ochrany Eh, ľudí závislých od týchto hier, eh, hlavne neplnoletých. Niektoré politické skupiny, tie liberálnejšie, eh, namietajú, že tá kontrola osôb na internete zachádza príliš ďaleko, ale je tu spoločný menovateľ ochrana neplnoletých pred hazardnými hrami. A ešte jedna vec. Ide hlavne o manipuláciu výsledkov zápasov. Ja som sa pozrel na všetky právne systémy a iba v polskom právnom systéme existuje pojem športového deliktu, pretože Polsko dlho trpelo kvôli tomuto fenoménu. A, a teraz e, môžete byť odsudení na 8 rokov e, väzenia v prípade manipulovania výsledkov zápasov a výsledky sú e, vynikajúce. Prispelo to k prevencii. Iné právne systémy nepoznajú takýto Eh, inštitút eh, športového eh, deliktu. Takže by asi bolo dobré zadefinovať v trestnom zákonníku každej krajiny akési minimálne sankcie, trestné sankcie. Teraz panuje celkom dobrá politická atmosféra. Bolo by možné dosiahnuť pokrok v tejto oblasti. Potom ten francúzsky model. vysielanie zápasov a potom taktiež e, e, možnosť e, odviesť jedno percento ziskov na vysielacie práva. Ale toto percento by nemalo slúžiť iba športovým združeniam, ale malo by to byť prospešné napríklad aj pre vzdelávanie Združenia majú trénerov, sú to funkcionári týchto e, združení. A tieto osoby majú dosť e, veľkú mm, schopnosť presvedčiť e, o potrebe zmeny správania. Preto si myslím, že je to veľmi dobrá iniciatíva. To stanovisko prichádza e, včas. Ďakujem. Julia Costa. Ehm, e Ďakujem pekne. Chcem Ivovi poďakovať za tento dobrý základ pre spoluprácu, ktorý vytvoril týmto stanoviskom. Je to téma veľmi zložitá, bolo to už povedané Zdieľam e, názory predrečníkov, predovšetkým pokiaľ ide o ten apel e, týkajúci sa toho, že je to špecifická otázka, my nie sme gestorom, ale tie tri aspekty ochrana mladistvých, vzdelávanie mladých športovcov, otázka integrity športu, a otázka vzdelávania, to všetko my spájame. Preto sú tu i pravidlá hry rovnaké. Veľmi ma to presvedčilo. Presvedčilo ma, čo povedal Ivo, že je tu úsilie, snaha o vysoký štandard na európskej úrovni, aby sme tu mali záruky, transparentnosť, prípade prístupu k, e, k hazardným hrám na internete a pokiaľ ide, e, ak, ak sa dobre osvedčia niektoré pravidlá, mali by sa vyhodnotiť, ak tu neexistuje e, štúdia, o tom Boris hovoril, porovnávacia štúdia o tom, ako mladiství na európskej úrovni sú chránení, tak niečo také by sa malo spraviť, pretože je to relevantné je to dôležitý právny rámec, kultúra určitej ochrany mladistvých, pretože inak tu budú rôzne právne predpisy. My, už sú tu aj rôzne štandardy tu v parlamente. Identita, vek, to už som i v mojej správe eh, riešila, pokiaľ ide o toto digitálne obdobie. Sú tu predsa rôzne pohľady. To by sa malo potom žiadať i v členských krajinách. Napríklad v Taliansku boli škandály e, manipulovania zápasov. To viedlo potom k tomu, že sa zvýšila e, miera postihov. Jednu tému by sme však určite nemali podceniť. Existuje veľa krajín, ktoré podporujú e, hazardné hry a vôbec hry ako také, dokonca inštitucionálnymi cestami. Je to predsa aj veľký prínos pre štátne pokladnice. Tu by sa mala zdôrazňovať zodpovednosť. že to, čo sa vyhospodári ako zisk v štátnej pokladnici, tak to sa musí do určitej miery vrátiť na, napríklad vzdelávanie, podporu, školenia mladých športovcov, športové asociácie, často aj pre štáty. V mojej krajine napríklad existuje agentúra, ktorá sa zaoberá e, lotom o, e, len 2% zisku sa odovzdáva na kultúrne statky. Takéto opatrenie by mohlo byť na, na európskej úrovni. Všetky spoločnosti, či majú, ktoré sú verejne akreditované, či už je to šport a iné oblasti, iné hry, nehovorím ani len o ilegálnych hrách, musí byť tá možnosť, že sa v spoločnosti tieto prostriedky vrátia. Tým pádom by sme mohli e, e, osloviť národné organizácie. Ďalej e, téma mladistvých, závislosť. Predsa nemôže nám to byť ľahostajné. Online sa online hry sa oveľa prístupnejšie mladistvím než iné hazardné hry, kde sa musia osobne dostaviť. Tu by som bola naozaj opatrná a neuzavrala e, to ako niečo e, irrelevantné. Slovo má Sean Kelly, hovorí pani predsednička. Ďakujem, ja by som tiež chcel povedať zo pár slov práve preto, pretože e, je to naša kultúrna téma, pokiaľ ide o mladých. Chcem zdôrazniť, že Interpol hovoril o počte hier, ktoré boli zmanipulované o číslach, ktoré sa týkali Európskej e, únie a pritom treba zdôrazniť, že išlo len o špičku ľadovca. E, treba si uvedomiť, aký rozsah má problém, o ktorom tu hovoríme práve hazardné hry online. Tie sa e, roz, ro, rozmáhajú. Využívajúc E, základne na peranie špinavých peňazí mimo Európskej únie. Zatiaľ čo šport je určite e, v rámci subsidiarity, podľa Lisabonskej zmluvy môžeme sa snažiť e, pomôcť odľahčiť alebo z, z, riešiť tento problém určité pravidlá správania sa v tejto oblasti, ktorý by vyjasnil, čo by môže byť povolené, napríklad stávkovanie na hry, v ktorých sa sami zúčastňujú a takisto, takisto e, účasť e, mladistvých by mala byť ako kritérium a to by vyslal dobrý signál e, nechceme kompromisy pre integritu športu a do určitej miery sme videli takéto zásahy do cyklistiky. Veľká škoda, ktorá sa napáchala napríklad na Tour de France. Bez hľadu na to, kto vyhráva, otázka legitimity. Samozrejme, ako už povedali predročníci, mladí ľudia momentálne môžu z domácnosti internetom, telefónom sa zúčastňovať hazardných hier a je tu nebezpečenstvo touto cestou stáť sa závislý takisto nebezpečenstvo zadlženia sa mladistvých i ich rodičov. A ešte posledný bod. Keď sa deje legitimný e, gambling, hazardné hry, treba napomôcť pri tých otázkach, ktoré sme zdôraznili a vtedy treba viac prostriedkov finančných z, zo samotných prevádzkovateľov hazardných hier, tí, ktorí to uh, takisto uh, šport aby splynuli tieto späť do športu, ktorý vlastne je zameraním, je cieľom tých, týchto e, stávok. Ja tiež ešte dve poznámky, hovorí pani predsedkynia. On e, gambling je samozrejme oveľa nebezpečnejší, než si my vieme predstaviť práve z e, dôvodov, ktoré povedal John. Dnes sa môžete zúčastniť na nich z vášho telefónu, Takže ohrozený je každý. Pre mladistých je to oveľa jednoduchší prístup. Takže tie, na tieto veci by sme mali e, viac dbať. E, teší ma, že Ivo na to poukazuje. Možno v bode 3 by sa tá téma mohla sformovať inak, že nie totiž šport e, je dotknutý len minimálne e, príjmami. V niektorých krajinách e, dotknutý, pretože v niektorých krajinách je to povinné. Sú tu krajiny, v ktorých sa to deje, e, možno pristúpať k tomu pozitívne a povedať, sú tu krajiny, ktoré sú priekopnícke, nasledujme ich. Štátne stávkové kancelárie majú tieto povinnosti. V niektorých krajinách by sa to nedalo ani len organizovať, keby sa finančne nepodeliali práve e, stávkové kancelárie. Santiago povedal, že keď už musíme platiť e, dane, e, keďže je to, keď už je to biznis, je to naozaj biznis, ktorý, e, v ktorom je veľa peňazí, tak by sa malo zabezpečiť, Eh, aby sa tieto prostriedky vracali do športu, pretože bez neho by mnohé tieto eh, aktivity ani neexistovali. Nemali by sme byť v tomto eh, ohľadu plný. Pre mňa je ešte dôležitý bod 7, ktorý si formuloval veľmi vágne, keby si tam povedal, že a práve preto potrebujeme centrum alebo organizáciu, tak by si mal vlastne logický, logický záver tvojej požiadavky, požiadavky v čísle 7, aby bola celosvetová agentúra. Spomenul si to, ale potom v texte explicitne to pomenované nie je. Ale možno, že prídu ďalšie pozmeňujúce návrhy. Teraz by som dala slovo ešte komisii a potom Ivo to môže uzavrieť. Je tu snáď niekto z komisie? Sind Sie Mr. Temik? No. Temik? Som Javier Huerta. Aj tak je to jedno, hovorí pani predsedajúca. Samozrejme, že komisia víta toto stanovisko vašeho cteného člena. Len by sme radi upozornili, e, že e, je tu štúdia e, týkajúca sa manipulácie v futbalových zápasov v mnohých štátoch je toto už trestný čin. Komisia si myslí, že ak chceme tomuto javu predchádzať, by tento problém sa mal riešiť formou spolupráce jednotlivých aktérov. Mám na mysli športové federácie, prevádzkovateľov a, a regulačné orgány, ktoré by mali sa zapájať do tohoto procesu. Na, za týmto účelom chceme prijať odporúčanie v roku 2014 e, e, s cieľom zabezpečiť e, prevenciu takýchto aktivít manipulácie, e, sáskové, e, manipulácie, stávkové manipulácie e, v, v týchto zápasov, aby sme e, poskytli určitý zoznam najlepších postupov a praktík. To je všetko? Veď ste hovorili len o tom do, e, manipulovaní výsledkov zápasov, ale nám ide oveľa viac. No, možno ešte vy niečo? Prepačte, e, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov, Samozrejme, že e, identifikácia je pre komisiu veľmi dôležitá a je to niečo, čo samozrejme budeme riešiť v odporúčaní ktoré komisia e, príjme koncom tohto roka ochrana spotrebiteľov a tiež e, odporúčania pre zodpovedný e, formu reklamy, kde ide o reklamu obracajúcu sa na mladistvých. Teraz má slovo Morten. Doplňujúca otázka. Hovoril som o tom, vy ste už to takisto spomenuli, že výskum ukázal, že všetky členské krajiny majú nejaké formy predpisov, e, ktoré e, trestnoprávne postihujú e, manipulovanie týchto zápasov. Ale otázka znie, či hovoríme len o trestnom práve alebo o špeciálnej forme práva zamerané na hazardné hry spojené so športom. To sú totiž dve rozdielne veci a to by sme mali uviezť na pravú mieru, aby sme mali diskusiu kvalifikovanú. Ďakujeme. Dokáže na to komisia reagovať? Môžete odpovedať? Mohli by ste prosím svoju otázku zopakovať? Can. Since you mentioned yourself... Že ste spomenuli, že výskum ukazuje, že všetky krajiny, členské krajiny majú e, trestnoprávne postihy pre e, tieto manipulácie týchto zápasov Eh, rád by som sa vyhol eh, z eh, nejasnostiam, aký typ predpisov tu máme na mysli. Je to trestné právo alebo nejaké špeciálne zákonodarstvo, tak povediať športové právo? áno, ďakujem. Táto štúdia sa týkala i trestné, postihov. Hovorili sme práve teda o trestnom práve a teraz mapujeme situáciu, v Európe týkajúcu sa otázok ako zákaz určitého typu e, e, stávok, predpisy, ktoré v rôznych štátoch rôzne toto upravujú. Momentálne však komisia ma- mapuje situáciu. Zistujeme, zistujeme, e, teda, ako vyzerá situácia Piotr, ale len stručne. Ja dvoce i tylko doprecyzuję, bo ja... Ty... Len na do upresnenie. E, študoval som totiž do podrobnosti túto analýzu komisie e, a menovite aj z výboru Jury. E, zdá sa, že len Polsko má presný predpis v trestnoprávnom zákonníku týkajúce sa deliktov v športe veľmi závažnými sankciami. Dokonca napríklad e, do, doživotné pozastavenie členstva v asociáciách trestnoprávne i e, takéto postihy, keď ľudia e, i pokračujú, e, chcú pokračovať v e, činnosti v asociáciách to je len v Polsku. V iných krajinách sú e, predpisy pre prípady, keď e, sa manipulujú e, zápasy, keď sa nájde korup- prípad korupcie alebo ochrana finančná protekcia, tak sú tu naozaj sankcie a administratívne, týka sa to mafie, e, zločineckých skupín, ktoré, e, konajú, ktoré sú e, aktívne v Európe i zo zahraničia. Dôležité je hovoriť o homogénnych sankciách, ale my tu kompetencie nemáme, môžeme formulovať len členským krajinám odporúčania. Nuž, Piotr, táto vec je veľmi zložitá, ktorú určite komisia nemôže teraz dohlbky vyjasniť. O tom budeme ešte e, hovoriť. Možno poprosíme právnych expertov, aby nás informovali o poznatkoch v týchto oblastiach. Nemôžeme od, čakávať od každého zástupcu komisie, že nám to vyjasní, ale ak vy chcete ešte niečo vyjasniť. Nech sa páči, nechcem vás, vás ale zaťažovať oblastiami, ktoré možno nespadajú do vašich kompetencií. Uh, Yes, as I said before. Ako som už bol, povedala, povedal, komisia mapuje situáciu v rôznych členských krajinách a nemá ešte celkom eh, jasnú pozíciu k tejto otázke. So, aber wir haben hier unseren Political Research hier. Können die Damen und Herren vom Polit- Dámy a páni, e, môžete prosím mi, e, poču, nás počúvať z politického e, výskumného centra. Chcem vás poprosiť, aby ste tieto otázky od Mortena Lokegarda a od Piotra, aby ste sa teda ujali tejto otázky a premysleli si, ako to vyzerá s právnou príslušnosťou teda v tejto oblasti. Snáď potom nás budete môcť informovať o výsledok. Ďalej o tom nepotrebujeme diskutovať, je to zložité. A slovo teraz udelujem Ivovi. Ďakujem Doris, i tebe, i mnohým kolegom. Samozrejme, tá posledná diskutovaná otázka je tá najkľúčovejšia. V členských krajinách je, sú, eh, vo všetkých sú trestnoprávne postihy, ale E, e, dôležité je, to je sa pozrieť na tie podrobnosti. Tam je skrytý ten problém. O čom tu hovoríme? Musíme definovať tie podvody v oblasti športu a podrobne sa pozrieť na e, stanovisko, Piotrové stanovisko. Piotr, môžeš ma prosím počúvať? Spomínam totiž práve tvoje stanovisko z výboru Jury, Veľmi podrobne som ho študoval, pretože toto je vec právneho charakteru. Chceme zapracovať i návrhy, ktoré si ty vypracoval tam, pokiaľ ide o aproximáciu e, trestnoprávnych postihov. Je dobré, že máme na to trestné postihy, ale treba definovať pre, detaily. V niektorých krajinách máme veľmi umiernené e, postihy a v iných e, zasa veľmi prísne E, je to tu neprehľadné. E, zločinci si môžu vybrať e, členské krajiny podľa prísnosti postihov. Ide o to, aby sme boli za jedným stolom s cieľom dosiahnuť, vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých len taký rýchly prehľad všetkých vašich podnetov. Myslím si, že je tu podpora všeobecná E, čo sa týka ochrany mladistvých. Vieme, zhodujeme sa, že modely, ktoré existujú, sú známe. Poznáme fínsky model, budeme kontaktovať e, kanceláriu pána poslanca Takulu. E, budeme sa snažiť verifikovať váš prístup. Technicky je realizovateľný, mohol by byť vzorom pre zvyšok Európy. Nebudeme sa snažiť to však vnúcovať, e, rešpektujeme e, subsidiaritu. Ľudia e, a všetci zainteresovaní by mali smerovať k samoregulačnému postup, postupu. Pani kolegyňa hovorila o prevencii a vzdelávaní, to sú dôležité aspekty. Tešíme sa na vaše pozmenujúce návrhy v tejto veci. Reklama, už nie sme za, zákon zákaz e, e, reklamy. To nie je zámerom, ale možno zákaz e, zavádzajúcej reklamy, reklamy, ktorá zavádza mladistvých a je cieľená na mladistvých. Sean Kelly, Santiago i Sabín hovorili o možnom zákaze stávok týkajúcich sa e, zápasov, kde, e, kde ide o mladiství, Hovoríme o zápasoch, kde sú len e, mladiství, nie, nie kde 16-17 roční hráči Realu, dorastu Realu, hra, hrajú Real Madrid. Nie, naozaj treba nájsť tu konkrétne znenie a pracovať na tom, aby sme nevytvárali zmetok. Santiago hovoril o vzdelávacích aspektoch. Nejde o vzdelávanie tých mladistvých, ale samotných športovcov. To je prvotná úloha propagácia, osveta u zraniteľných skupín mladistvých e, ľudí, ktorí sú športovci, atléti. Musíme naozaj robiť e, osvetové e, kampane v tejto súvislosti. A ešte potom e, tvoja otázka, Morcen, o finančnej e, návratnosti. O tom hovorila i Doris. Áno, áno. Musíme to preformulovať do konštruktívnejšieho znenia. E, moja členská krajina, my vieme, že existujú modely e, lotérií i súkromných e, spoločností, ktoré veľkú časť svojich e, ziskov navracajú späť do športu. Váš návrh, váš návrh e, chceme zohľadniť a preformujeme ho. v tomto parlamente táto oblasť je nepriechodná. Mám na mysli návrh tej agentúry, riešenia, pokiaľ ide o, o, o manipulovanie e, zápasov. Boli tu odkazy na možnosť Medzinárodného centra organizácie. V našom návrhu nehovoríme o tomto, nie je v tomto návrhu, pretože dopad tejto správy, e, respektíve jej rozsah je, je určite obmedzený. Môžete to však ponúknuť v pozmeňujúcich návrhoch medzinárodné centrum, bez toho, že by sme priamo použili slovo agentúra, ktorá má ten, tú diabolskú príchuť vždy. Určite je to však nápad podnetný, ktorý si zaslúži ďalšiu pozornosť. Toto podľa mňa, pani predsednička, sú tie najdôležitejšie e, prvky tejto správy. Teším sa na pozmejúce návrhy. Ešte Santiago e, chce čosi dodať, ďalší návrh. 26. marec, hovorí pani predsednička, je e, dátum podávania. Pardon, Santiago ešte ne... mám otázku. Bohužiaľ, mimo mikrofónu. No, my question was about the relation moja otázka sa týka vzťahu s tretími štátmi, štátmi mimo Európy. Ako e, vlastne vybudovať s nimi špecifické vzťahy? Viete, môžeme si tu vymyslieť čokoľvek v Európe, ale tá interakcia, takže e, Ivo, čo vy na to? Áno, toto je e, kritický aspekt väčšina tých e, online stavok sa realizuje v Ázii a vzťahujú sa na európske zápasy. Áno, my sa e, od, e, my odkazujeme na aktivity na pôde Rady Európy, teda treba venovať pozornosť, ako nadviazať na tie aktivity Rady Európy, nevymýšľať nič nové, ale skôr ťažiť z toho, čo sa v Rade Európe už Rade, v Rade Európy už deje. A sme s nimi v kontakte a pokúsime sa vysporiadať s touto otázkou v spolupráci s Radou Európy. to je 47 krajín, ale e, neviem, či e, sa to úplne vzťahuje aj na Áziu. E, takže ďakujem pekne. Takže 26. marec, obed. No a 23. E, apríla sa tomu budeme venovať opäť. Ďalší bod je riešenie problému nezamestnanosti mladých. Možné riešenia. Spravodajcom je Emilio Menendez de Valle. Takže máte slovo. Ďakujem. V mojom stanovisku poukazujem na to, že vzdelávanie a zdravie je kľúčové pre zdravý vývoj spoločnosti. V Európe sa nám podarilo konsolidovať obidve oblasti, vzdelávanie a zdravie. Ekonomická kríza jehotovou katastrofou a vlastne mm, rúca e, sny, aj ten európsky sen a bude to mať neblahý dopad na ďalšiu generáciu. Stanovisko sa týka nezamestnanosti mladých a možných riešení teda je na, tejto, na, to, na tomto výbore, aby sa pokusil popasovať sa s týmto problémom. Je dôležité, aby v rámci všetkých politických schopín sme postupovali konzistentne, aby to stanovisko bolo vyvážené. Ja by som chcel povedať ešte jednu vec. Vzdelávanie zohráva veľmi dôležitú úlohu. Nemáme zatiaľ dodatočné zdroje, ktoré môžu byť využité. Potrebujeme tie správne kanály, aj dostatok prostriedkov a tie škrty v oblasti eh, výskumu a vývoja nám ne, neposkytujú dostatočný arzenál na to, aby sme riešili tento problém e, a to sa bude vzťahovať na mnoho ďalších rokov. Kvalitn, kvalitný systém vzdelávania je, je tým kľúčom k slubnej budúcnosti. Ak vzdelávanie sa dostane na vedľajšiu kolaj, tak určite sa nepodarí naplniť toto, tento cieľ musíme dbať o to, aby sme prioritizovali samotný rozpočet investície do vzdelávania aj v čase krízy. To by nemali e, národné vlády vnímať ako nákladovú položku, ale skôr ako investíciu, ktorá prinesie pridanú hodnotu. Potrebujeme takéto investície a chceme riešiť nezamestnanosť mladých. A aké sú e, e, aké sú náklady vyplývajúce z toho, že mladí ľudia nie sú zamestnaní. E, v Španielsku je, je nezamestnanosť mladých 50-percentná. To je viac ako 1,2 európskeho HDP. Ja si rád vypočujem stanoviska všetkých e, politických skupín. Rád zaprasujem všetky postrehy do mojej správy potrebujeme mať e, e, komplexný text, ale existuje pozitívna korelácia medzi e, úrovňou stupňom vzdelania a uplatnením sa na trhu práce. A Treba si uvedomiť, že vzdelávanie, vzdelávanie a, a zvyšovanie kvalifikácie je takým e, premostením, e, ktoré približuje e, ten trh práce. Je potrebné mať také, také vzdelanie a také zručnosti, aby ste sa uplatnili na trhu práce. Preto treba, treba, treba venovať pozornosť aj odbornej príprave. malo by to byť súčasťou celkovej koncepcie vzdelávania. Tí, ktorí prešli e, odborným vzdelaním, majú zväčša e, väčšiu úspešnosť pri hľadaní e, práce v porovnaní s tými, ktorí majú, majú len všeobecné vzdelanie je to 46% voči 30%, tak e, hovoria štatistiky. Teda e, odborne vzdelaní, profilovaní mladí ľudia si ľahšie nájdu prácu. Preto členské štáty by sa mali všemožne usilovať o to, aby modernizovali E, systémy vzdelávania, aby sme mali európsku oblasť vyššieho vzdelania, ktoré e, ktoré je veľmi dynamické, aby sme vedeli reagovať na krízu, v ktorej sa teraz zmietame a vďaka tomu dosiahnuť nižšiu mieru nezamestnanosti mladých. Treba skutočne E, sa snažiť e, maximalizovať e, poskytovaný potenciál. A to je v kocke všetko z mojej strany. Ako sa hovorí, krátko a úderne. A ešte raz poukazujem na odbornú prípravu pri, ako účinný, účinné riešenie pre znižovanie nezamestnanosti mladých. Ďakujem za to vyjadrenie. Pani Kamervert sa hlási. Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať Emilio za e, to uvedenie do problematiky. E, v otázke e, potierania nezamestnanosti mladých, myslím, že tu v VP sa nachádzame v takej schizme. My, aké máme možnosti na, naše možnosti v zákonodárnej oblasti sú v tejto otázke veľmi, veľmi obmedzené. Keď sme hovorili o vzdelávacích programoch minulý rok, e, tak e, na verejnej pôde, aspoň teda v Nemecku, sme poukázali na to, že s, tým, e, s, tým, s tými malými objemami prostriedkov, ktoré máme na tento účel, nedokážeme riešiť problémy sveta a určite ani nevyčerpávajúce problém nezamestnosti mladých No a keby sme aj chceli len všetky peniaze, ktoré sú k dispozícii e, na túto oblasť, e, venovali e, nezamestnanosti mladých, aj tak by sme to nevyriešili. Vieme, že v Španielsku nezamestnanosť mladých je na úrovni 50 ale musíte si uvedomiť, že riešenie je cestou vzdelávania odbornej prípravy. Takisto si uvedomujeme, že v mnohých štátoch, a ku ním patrí Španielsko a iní, ten problém netky v tom, že by mladí ľudia nebo, nemali právne vzdelanie. Nezavis, nezamestnaní sú ľudia vysoko kvalifikovaní, vysokoškolsky vzdelaní a aj napriek tomu ne, e, sú neúspešní pri hľadaní miesta. Čiže e, musíme inak pristupovať k takýmto mladým ľuďom ne, e, a inak k tým, ktorí nemávajú vyhovujúci vzdelanostný profil v Nemecku, v Rakúsku a v iných E, e, v členských štátoch máme duálny vzdelávací systém a to nám pomohlo e, udržať nezamestnanosť mladých na úrovni oveľa nižšej ako v tých zmienených krajinách, aj keď aj v aj keď aj u nás samozrejme je nežiaduco vysoká e, táto nezamestnanosť mladých, je potrebné vybudovať e, štruktúry, ktoré by napomohli e, tomuto riešeniu a práve v tom, Európsky parlament a ďalšie inštitúcie by mohli napomôcť tak, že budeme si e, e, vychádzať z dobrých príkladov, osvedčených modelov, ktoré samozrejme nedajú sa preklopiť jedna k jednej, ale dá sa, e, môžu slúžiť ako inšpirácia. Ďalej by som sa chcela vyjadriť k pojmu tej, tej záruky pre mladých. Ja som trošku skeptická voči úspešnosti e, takéhoto nástroja. E, Áno, na papieri to vyzerá dobre, že každý mladý človek e, by mal dostať v priebehu troch mesiacov nejakú ponuku práce. Ale ak nie sú a priori pracovné miesta, tak nemôžeme zaviazať e, členské štáty e, k tomu, aby to robili. V Rakúsku to tak funguje ale funguje to preto tak, že sú tam ešte e, pracovné miesta, ktoré sú v ponuke. V Španielsku zrejme na papieri by to vyzeralo dobre, ale e, nepomohli by sme tým e, mladým nezamestnaným, pretože nie je čo ponúknuť nemám patent na rozum, ale musím povedať, že musíme k tomu pristupovať veľmi kreatívne a skutočne zamyslieť sa nad arzenálom opatrení a skutočne e, e, riešením nie je to, že e, vyťahneme viac peňazí zo štrukturálnych fondov a nasmerujeme na mladých ľudí. To nepostačuje. Potrebujeme balých opatrení a vyžiada si to čas musíme sa zamyslieť nad tým, e, e, nad tým e, či skutočne v členských štátoch máme uspokojivé vzdelávacie, vzdelávacie inštitúcie, inštitúcie ďalšieho vzdelávania odbornej prípravy a kde absentuje, to treba zmeniť E, toto je beh na dlhé trate e, ďalších 10 rokov, ale ide o to, aby sme dosia, e, dosiahli také, také trendy, ktoré sú udržateľné a samotné peniaze ne, nepomôžu, sú dôležitým doplnkom, ale aj ale aj iné veci treba mať k dispozícii. Štrukturálne fondy pomôžu, ale z dlhodobého hľadiska e, to nepostačuje. Pani Huber. Ďakujem pekne. E, e, budem hovoriť po španielsky, keďže nemôžem hovoriť po portugalsky. Ďakujem. Ja sa ospravedlňujem e, Španielom tu v sále, že moja, španielčine, moja španielčina im bude trošku rezať uši, ale e, zrejme to inak nejde. Ak dovolíte niekoľko slov k nezamestnanosti mladých, e, ja by som to označila ako drámu. Je to ekonomický aj kultúrny problém, je to problém hodnotový. A v podstate situácia je taká, že jedna generácia mladých ľudí nemá, nemá zamestnanie, nemajú príležitosť na to, aby prispeli spoločnosti. To má sociálny, kultúrny, e, e, sociologický, e, sociálno-psychologický dopad. A ďalší, ďalší aspekt, ktorý treba mať na zreteli, ak hovoríme o nezamestnanosti mladých, Viete, trošku ma trápi to, že stále hovoríme o vytváraní pracovných miest. Ale opomíname tú skutočnosť, že každý deň, každým dňom sú prepušťaní ľudia a nikdy sa nám nepodarí vytvoriť toľko pracovných miest, ako je počet ľudí, ktorí prichádzajú o zamestnanie. Samozrejme, ja najdôvernejšie poznám portugalskú situáciu. Komisia navštívila Portugalsko minulý týždeň a témou tej návštevy e, bolo oboznámiť sa s opatreniami. E, hovorilo sa o tom, že e, tí, ktorí sa uchádzajú zamestnanie, dostávajú menej peňazí. Podpora v nezamestnanosti sa znižuje a je to veľký problém a kultúrne sociálne programy e, toto nevyrieša, ale je to veľmi palčivý problém, ktorý má e, dosah na e, viaceré vrstvy populácie. A mimochodom, treba si uvedomiť, že táto kríza má dopad na rozpočty, ktoré sú k dispozícii na vzdelávanie. Myslím, že o, o tom sme málo hovorili. Pok, poklesla e, úroveň v, v školstve, pretože sú prepušťaní učitelia, e, e, zmenšuje, zmenšuje sa počet tried, čo ale znamená, že sa zvyšuje počet detí v každej triede a takémuto vývoju treba zabrániť. Kolega hovoril aj o tom, že je to akási džungla úplná džungla. Deti, mladí ľudia, e, ktorí e, opúšťajú školy e, s nižším kvalifikačným profilom. Musíme túto cestu zvrátiť a umožniť, aby mladí ľudia používali rovnosť príležitosti. Chcem hovoriť aj o vzdelávaní ale ešte prv, než tak urobím, nemôžeme porovnávať ľudí, ktorí majú len jednu, jednu alternatívu vzdelania a e, tí, ktorí majú možnosti e, veľmi pestrého, pestroštruktúrovaného vzdelávania. Existuje veľmi e, tí, ktorí majú pragmatické odborné vzdelanie, určite vlastne nie je im poskytnutý nejaký, nejaký širokospektrálny obzor. Keďže sa tu nachádzame vo výbore pre kultúru, tak eh, pýtam sa vás, či ste zohľadnili eh, aspekt eh, kultúrneho vzdelávania, nakoľko to zohráva úlohu pri hľadaní pracovného miesta. Vieme, že rozpočty pre kultúru v celej Európe E, boli podrobené kráteniu a aspoň 1% HDP v každom štáte by malo byť naliaté do kultúry. A krátenia v tejto oblasti sú citeľné. Ďakujem. E, ďakujem za vaše vyjadrenie, pani Ferhajen. Áno Predrečníčka už povedala toho veľa, ale chcela by som poukázať na to, že treba venovať pozornosť nielen nie len, e, e, e, mali by sme venovať pozornosť tomu, že nie len vlastne vysoká škola ponúka dostatočnú kvalifikáciu, ale treba venovať aj odbornému vzdelávaniu, aj to musí byť kvalitné a to pomôže k znižovaniu nezamestnanosti mladých a e, skutočne toto odborné vzdelávanie by malo e, byť viac zosúladené s tým, čo potrebuje trh. Máme e, veľký počet takých mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní a sú to takí, ktorí neukončili, sú predčasne vypadli zo školského systému. Musíme si uvedomiť, že E, e, aspoň tá základná úroveň odborného vzdelania by mala byť pre nich zabezpečená, aby mali nejakú šancu na trhu práce. A ak hovoríme o, o vysokoškolskom vzdelávaní, tak myslím si, že e, mala by byť lepšia spolupráca aj univerzity by, by mali pridať ruku k dielu v Nemecku máme duálny systém pri vzdelávaní, kde sa vlastne zohľadňuje e, toho, to, aká je potreba trhu a koľko e, je teda študentov na škole. Nie v každom štáte sú takéto duálne systémy, systémy a ak existuje takýto systém, má byť e, veľmi flexibilný, odrážať situáciu v hospodárstve krajinu. No a musíme si musíme si e, sa zamyslieť nad tým, aké sú, e, ako sú štrukturované e, tieto programy vzdelávania, odbornej prípravy. No a čo sa týka tej záruky pre mladých, skutočne toto nezaberie ako riešenie, pretože nemôžem sa zaručiť ponúknuť pracovné miesto, ak nie sú žiadne pracovné miesta k dispozícii. No a um, a často e, sa e, príjmu takéto režimy, potom len na silu sa teda akoby vytvorilo nejaké e, pracovné miesto pre tých mladých, ale skutočne nenaplňa to účely sledované zamestnaní mladých ľudí. Ale treba si uvedomiť, že to, čo je možné urobiť, je trvať na tom, aby sa siahlo po tých najosvedčenejších praktikách, skúsenostiach z iných štátov, aj Nemecko by to malo urobiť, predovšetkým pri príprave na povolanie. Mali by sme sa povzerať, o, e, čo sa deje v ostatných štátoch. Myslím si, že e, členské štáty by mali to, venovať tomu pozornosť a generácia ktorá prichádza o perspektívu do budúcnosti, ktorá prichádza o možnosť e, vlast, e, budovať sú sebaúctu. A takáto e, takáto čierna perspektíva nie je dobrá perspektíva pre Európu. No a e, skutočne e, e, treba vidieť ten širší obraz, neobmedziť, svoje videnie len na mantinely Európskeho parlamentu. Pán Boris? Ďakujem pekne. Boj proti nezamestnanosti mladých, to mi trošku pripomína tú debatu o mladých a o a pripomína mi to správu greckého kolegu. Rôzne členské krajiny, ako vieme, majú veľmi rozdielne systémy. Neexistuje nejaký univerzálny balík, ktorý by sme mohli dnes e, schváliť. A politika na boj proti nezamestnanosti mladých nie je uh, záležitosťou jedného rezortu alebo nestačí nejaká jednotná stratégia. E, tento boj si vyžaduje e, systematický prístup, vzdelávanie od e, škôlky, otázka školských systémov, kvalifikácie, odbornej prípravy. Nie všetci chcú ísť na vysokú školu a stať sa profesormi Takže ide o celý balík politických opatrení. A my dnes môžeme nadviazať na túto politickú diskusiu, ktorá bola spustená na jarnom samite. Hovorilo sa o budúcnosti mladých, o vysokej nezamestnanosti mladých, ale okrem sloganov sú dôležité aj činy. A to prvé, čo by sme asi mali urobiť, je pripomenúť členským krajinám ich konkrétne kompetencie. Vlády musia k tejto otázke pristupovať seriózne. V Španielsku, v Portugalsku 60-70 nezamestnaných v radoch mladých, ani nie 10 v Nemecku, takže niečo asi eh, hapruje v týchto ekonomikách. Potrebujeme globálny vzdelávací systém, ktorý by podliehal e, potrebám trhu. Treba využiť aj všetky národné nástroje, ale aj štruktúrálne fondy a to s cieľom zmodernizovať odbornú prípravu. Napríklad aj e, u mňa, predtým ako som sa stal europoslancom, som spustil iniciatívu, e, išlo o to zakladať moderné laboratória a taktiež sa to týkalo e, zamestnávania mladých a na to slúžia prostriedky Európskeho sociálneho fondu. To môže pomôcť rozvoju kompetencií tých mladých Európanov, teda tých, ktorí prichádzajú na trh práce. Treba však aj veľa prostriedkov pre e, internetové e, nové podniky, tzv. start-ups, dobre využívať prostriedky. Nie na konkrétny typ odbornej príprave, ale všeobecne vyčleniť prostriedky mladých, mladým. A taktiež otázka mobility. Um, nevyhneme sa uh, niektorým fenoménom. Osvedčí o tom moja krajina v roku 2005 napríklad po pristúpení k EÚ sme mali vysokú mieru nezamestnanosti, 2 e, milióny e, Poliakov potom si našli prácu v západnej Európe, väčšinou to boli mladí v Írsku, Spojenom kráľovstve a takéto situácie sa budú opakovať. Mladí Španieli, Portugálci budú hľadať e, príležitosti pracovné inde. Trh práce je otvorený Takže takéto situácie budú čím ďalej, tým bežnejšie. Mladí e, neostanú celý život v jednom meste e, vo svojej domovskej krajine, takže e, mal by to byť systém, nie iba akési nárazové, jednorázové programy. Komisia členskej krajiny by mali prijať e, balíky opatrení na boj proti nezamestnanosti mladých. Ďakujem teraz kolegyňa Panajotová. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja nemám dnes e, kabínu bulharskú, preto po francúzsky. Vážení kolegovia, keď hovoríme o nezamestnanosti mladých v EÚ a v členských krajinách, konkrétnych členských krajinách, tak e, si musíme položiť tri hlavné otázky, ktoré by mohli vysvetliť niektoré dôvody. E, poprvé, prečo medzi najlepšími desiatimi najlepšími univerzitami e, vo svete sú iba tri európske a aj to sú všetky britské. Potom ďalšia otázka, prečo medzi piatimi eh, najvzdelanejšími národmi sveta nie sú európske krajiny. Je jasné, že štruktúrálne reformy eh, vo vyššom vzdelávaní sú nevyhnutné a dnes eh, sú 2 milióny voľných pracovných miest a potom tu máme naozaj veľmi vysokú nezamestnanosť mladých. To znamená, že sú tu kompetencie, ktoré však z veľkej časti mladí nezamestnaní nemajú potrebujeme posilniť našu konkurencie, schopnosť na celosvetovej úrovni, teda mať vzdelávanie, ktoré by lepšie odzrkadlovalo potreby trhu práce. Ďalšia otázka, prečo 55 mladých e, chce e, radšej byť zamestnancami a nie podnikať, prečo sa boja výzvy a prečo nechcú začať podnikať e, podnikateľský duch tu nejde iba o vytváranie pracovných miest, teda, e, prast a konkurencieschopnosť, ale aj o e, osobnú realizáciu a za mm, znášanie akejsi spoločenskej zodpovednosti. Treba teda podporovať e, inovácie a podnikateľského ducha. Je to dôležité pre našich mladých. A potrebujeme takéž flexibilnejšie, otvorenejšie trhy. A ešte posledná otázka Prečo napriek tomu, že e, európska ekonomika je najväčšia, e, predsa len e, sa spomaluje ekonomický rast členských krajín vo svete medzi desiatimi najväčšími ekonomikami sveta sú len štyri európske a v roku 2050 sa očakáva, že už to budú iba dve krajiny, Francúzsko a Nemecko. Oni budú na druhom a deviatom mieste. A bude tu demografická kríza v Európe, starnutie obyvateľstva, s tým prichádzajú problémy pre ekonomiky EÚ a taktiež to zaťažuje mm, systémy sociálneho e, zabezpečenia e, do roku 2060 klesne počet ľudí v aktívnom veku to teda spomalí rast, zniží sa príjem na obyvateľa a taktiež e, to náhľadá e, potenciál rastu Európy. Takže záverom, kolegovia, aby Európa bola konkurencieschopnejšia e, globálne, musíme tieto tri otázky zodpovedať. Ďakujem pekne, máme mnohé, mnohé otázky, aj podnety a kolega Emilio ich určite zapracuje. Ja by som sa pridala k dvom nemeckým kolegyňam a musíme sa naozaj učiť navzájom jeden od druhého. Nejde o to, aby každý mali vysokoškolský diplom. Ja som sa preto hnevala na ten e, cieľ. 40 mladých musia mať vysokoškolský diplom. Sú mnohé e, zamestnania, ktoré potrebujeme a na to nepotrebujete vysokoškolský diplom. Napríklad inštalatéry, e, tí, ktorí kladú kachličky, opravujú kúrenie a tak ďalej. A tu už nie je dostatočná odborná príprava, pretože si spoločnosť myslí, že sú to E, E, menej prestížnejšie zamestnania preto každý tlačí svoje dieťa do maturity. To je šialené. V Nemecku máme systém, e, nehovorím, že by ho mali všetci kopírovať, ale je to tak aj v Rakúsku, aj v Holandsku. Keď, sa, e, keď ste učňom v duálnom systéme, tak potom sa stretávate eh, s realitou eh, daného eh, zamestnania, ale ste aj v škole, vy učíte sa jazyky a tak ďalej, takže máte aj ukončené vzdelanie a na, to, na tom sa dá stavať. A potom môže napríklad študovať aj za inžiniera. Takže nepôjde tradičnou cestou, ale pôjde alternatívnou cestou. Je mnoho možností a Žiaľ je veľmi málo politikov, ktorí toto majú na pamäti. Ja pôsobím v tomto parlamente 23 e, rokov. Na začiatku 90. rokov som už na tomto výbore obhajovala tento duálny systém, ktorý treba naozaj brať na vedomie. Podľa mňa sa niečo dá spraviť. Teraz e, je tu e, správa z tou zárukou pre mladých na boj proti nezamestnanosti. E, to, čo navrhla komisia, sa mi až tak veľmi nepáčilo a ja som to vlastne ani veľmi nepropagovala v mojom e, volebnom okrsku. Aj keby sme mali tie peniaze, tak to nebude stačiť. Potrebujeme iné systémy. A keď e, máme vzdelaných mladých, tak potrebujeme pracovné miesta. Tie nie sú, pozrieme sa napríklad na Španielsko, preto si myslím, že v našej správe musíme na to poukázať, že máme vzdelávacie programy, ale môžu e, nás robiť e, bezmocnými. E, potrebujeme vytvárať pracovné miesta, zakladať malé a stredné podniky, v ktorých by sa mohli mladí v duálnom systéme vzdelávať. Musíme sa teda pozerať aj iným smerom v rámci našich e, rozpočtov. Keď sa zamyslím nad Portugalskom, Španielskom, Gréckom, Cyprusom, tieto krajiny sa stretávajú s veľkými problémami a mnohé krajiny ani nemôžu prostriedky, pretože nemôžu sa zapojiť do toho spolufinancovania. Naozaj tie peniaze by mali ísť do takýchto programov. Potom možno niečo dosiahneme tým e, nástrojom záruk pre mladých. A ešte jedna vec. Uvediem jeden príklad, e, ktorý ma trošku rozrušil tento týždeň. Bývam na hranici s Francúzskom na druhej strane vo Francúzsku. Mnohí ešte hovoria nemeckým dialektom. Starí rodičia ten dialekt dovládajú a e, vnúci už menej u nás e, v Nemecku máme príliš málo mladých, ktorí by sa mohli učiť, ale na druhej strane vo Francúzsku takýchto malých je e, veľa za konkrétne remeslo, napríklad kaderníka. Oni sa chcú u nás vyučiť. E, môj kaderník by ich milé rád privítal, ale nie je to možné. Oni sa u nás nemôžu učiť, pretože mm, Francúzi potom hovoria, že ak ich vyučíte, musíte za to platiť dane. Ja svetu nerozumiem. Ja som sa chcela stretnúť s francúzským e, prefektom. E, je to nelogické, nerozumiem tomu. Oni nemajú dostatok miest, my ich máme, ale nemôžu, nie je to možné, pretože nie je možné, aby sme my potom e, vlastne u nich platili dane, aj keď môj kaderník by im rád nejaký finančný príspevok dal. Takže vidíte, ako absurdné môžu byť e, národné e, reality. A ja do toho budem vrtať, až pokiaľ nebudeme mať francúzskych účňov u nás a potom to rozšírime na ostatných. To je iba jeden príklad. My e, sme sami politici, môžeme nadávať na iných. Častokrát pekne hovoria, ale keď už príde k činom, tak už nie sú takí tvoriví môžu sa od nás e, poučiť, e, od nás politikov. Takže ja som <laughs> k tomu pridala svoju trošku. Emilio, nech sa páči. Ďakujem pekne, e, pani predsednička. Ja začnem tým, čo ste povedali vy. Vy ste to veľmi výrečne opísali. Ten prípad je absurdný, ktorý ste opísali, mm, tento pohraničný problém s učňami. Je naozaj polutovania hodné, že Francúzi nemôžu exportovať eh, francúzsku eh, eleganciu aj do Nemecka, aj keď eh, si myslím, že to svedčí o tom, že nie je skutočná Európa, daňová únia a tak ďalej. Dobre, nie je to dnešnou témou, nebudem zachádzať ďalej, nie je vhodná chvíľa, ale úplne s vami súhlasím. A iní kolegovia to tiež už spomenuli. Je jasné, že odborná príprava to nie je niečo, za čo by sme sa mali hambiť. Naopak, to je dosť prestížne musíme obhajovať nasledovné. Odborná príprava sa nemôže stať akýmsi getom. Treba vysvetliť, že odborná príprava, výučba, to nie je niečo, čo by osobu ponižovalo. Skôr naopak, to potom umožňuje ďalej sa vzdelávať. Takže pokúsim sa ísť rýchlo. Petra, situácia je zložitá, s tým súhlasím. Potrebujeme mať e, vhodné štruktúry na riešenie e, tejto otázky. Je tu ten duálny vzdelávací systém. E, viacerí nemeckí kolegovia to odprezentovali, čo je samozrejme logické, keďže ho najlepšie poznajú. Bolo by to dobre pre mladých, aj Petra to povedala. To funguje, keď môžete ponúknuť pracovné miesta. Ak nemôžete, je to ťažké. No, pretože inak e, je to vlastne mm, had, ktorý si kúše do vlastného chvosta. A ešte e, kolegyňa, aj keď tu nie je, e, jej chcem povedať, že, rea- e, že jej blahoželám k jej vynikajúcej španielčine. Je to e, nezamestnanosť mladých v Španielsku, to je skutočná kultúrna dráma. A okrem toho uh, je to aj osobná dráma. Hovorilo sa o počte vyučujúcich, o zhoršujúcej sa kvalite vzdelávania, pretože je čím ďalej tým menej vyučujúcich na čím ďalej tým väčší počet žiakov. Ja by som tejto kolegyni chcel pripomenúť jednu vec. Netreba odsudzovať tých žiakov, ktorí sa chcú zapojiť do odbornej prípravy. To nemá byť považované za akýsi zberný kôš, odpadový kôš za nejaké geto. Naopak, má to prestíž ale tá odborná príprava musí byť kvalitná a musí umožniť e, prístup k zamestnaniu. Nie je to ponižujúce, to treba pochopiť a treba to aj vysvetliť. Úvodom som nespomenul jednu vec, nechcela som tým strácať čas, teraz to však poviem, je dôležité, aby bol dobrý vzťah medzi univerzitami a pracovným prostredím. Myslíte na to, že v Španielsku máme veľmi rozvinuté a trošku sa na, tom, na to zabúda. Máme e, nadáciu, ktorá sa nazýva Univerzity podniky a táto štruktúra práve takéto činnosti propaguje a nie je jediná. Pokúsim sa ešte zrýchliť. Kolega Boris to veľmi dobre vyjadril. Nie, tu nejaký súbor opatrení, ktoré, e, ktorý by sa dal uplatňovať vo všetkých členských krajinách. Mne sa páčilo aj, keď povedal, že boj proti e, nezamestnanosti nemôže riadiť jeden rezort. Boj proti nezamestnanosti má viacero aspektov. Naozaj treba žiadať od vlád, aby spravili to, o čom kolega Boris hovoril. A treba taktiež podporiť e, novatorské podniky, netreba mrhať e, prostriedkami a investovať do tých podnikov, ktoré inovácie e, jednoducho nerobia. Ďalší kolega hovoril o, o mladých absolventoch v Polsku poznajú to v Nemecku, ale aj v Španielsku, teda, že úroveň univerzitného vzdelávania bola veľmi vysoká. Mladí absolventi boli veľmi kvalifikovaní, ale predsa len je tu problém. Nehovorím, že treba e, brániť pracovnej mobilite v Európe, ale je jasné, že v Európe, konkrétne v Španielsku, ako aj v iných členských krajinách, by bolo uh, potrebné mať opatrenia proti úniku mozgov. Hovoríme o Európe. Ja e, hovorím, že som európsky občan španielského e, pôvodu. Ja podporujem myšlienku európskej integrácie. Chcem, aby tu bolo spoločenstvo záujmov. E, kolegyňa Merkis s radou socialistov mi pár, pred pár dňami povedala následovné. Ja by som e, chcela, aby niekoľko španielských e, učiteľov a pracovníkov rezortov prišli do Holandska a vysvetlili nám španielsky vzdelávací systém. Im sa podarilo to, že stovky žien pôsobia e, v holandských podnikoch, študovali biológiu alebo chémiu. No a v tých holandských podnikoch sú veľmi aktívne. A potom je tu aj otázka kvality európskych univerzít. Niektorých, dobre, nebudeme zovšeobecňovať, len to tu niekto spomenul, že nefigurujeme medzi tými najprestižnejšími univerzitami na svete. Niekedy sa príliš zameriavame na možno e, zamestnanecký stav v porovnaní s podnikateľským e, štatútom. Ja chcem hovoriť o e, by som chcel hovoriť aj o spomalenom rastu, raste EÚ, aj keď teraz asi nie je vhodný čas. Je tu totiž tu aj konkurencia Číny. Takže teraz sa iba poďakujem všetkým, ktorí prispeli k tejto diskusii a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pekne a my sa už tešíme na tvoju, tvoju správu. Myslím, že dnešná diskusia bola naozaj veľmi živá. Nie je to vždy tak, ak e, nemáme ešte správu, ale to svedčí o tom, že nám na tejto téme záleží a naozaj by sme e, chceli byť ešte nápomocnejší aj keď naše prostriedky sú obmedzené, ale naše know-how snať pomôže. Neviem, komisii sme nedali priestor. Je tu nejaký zástupca komisie? Dnes ešte nie. Dobre, bod 10 nášho programu Činnosť únie na podporu iniciatívy Európske hlavné mesta kultúry na roky 2020 až 2020. 33 Marko Skuria mal za úlohu e, odminovať toto pole do roku 2014. Budú jasné krajiny, v ktorých budú tieto ďalšie mesta kultúry. Vždy je to 6 rokov dopredu. A preto je teraz na čase e, pozrieť sa na tento program, aby sme e, budúci rok vedeli, ktoré bude mesto kultúry. V roku 2020, ako vieme, doteraz sme mali možnosť vymenovať dve mesta. E, je to kvôli rozšíreniu v roku 2004 a dovtedy e, to bolo iba jedno mesto kultúry bolo totiž to 19 členských krajín, teraz je vždy aj jedno hlavné mesto e, z tých nových krajín, ktoré pristúpili v roku 2004. Takže sa pozrieme na návrh komisie a na to, čo nám k tomu povie kolega Marko Skúria. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte, aby som sa v prvom rade poďakoval sekretariátu nášho výboru ako aj e, poradcom skupiny EPP. My sme spolupracovali a oni boli veľmi trpezliví, aj keď e, môj harmonogram nie je úplne jednoduchý. Pravidelne som musel e, ísť do Talianska kvôli národným otázkam, ale vďaka ním sme dobre pracovali. Dúfam. Táto správa je vo vašom spise. Ja si nemyslím, že by som mal nejak podrobne uvádzať jednotlivé aspekty a pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Možno, že by som sa iba vrátil k niečomu všeobecnejšiemu. Najskôr sa chcem poďakovať komisii. A to preto, že e, ma teší, že sme mali spoločné východisko. Tak ako sme už povedali na ostatnej schôdzi, keď sme prvýkrát hovorili s touto, o tejto téme, tak sme sa zhodli na tom, že návrh komisie je dobrým východiskom. S ich postojom sme sa mohli teda stotožniť, aj keď sme sa ho snažili e, vylepšiť prostredníctvom pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov. Ale základ bol solidný a mm, zhoda tu bola. Ja som sa chcel k tejto otázke vrátiť, preto, že sme sa zhodli na tom, že by bolo dobre hovoriť o týchto hlavných mestách kultúry. My by sme chceli dosiahnuť e, to, aby sa zdôrazňovali spoločné korene v Európe. Nemalo by to byť iba abstraktné, nejaký e, vágny ideál. Nemalo by to byť veľmi konkrétne, hmatateľné. A európske hlavné mesta kultúry sú dobrým nástrojom na konkretizáciu, zhodnocuje a chráni sa naše dedičstvo, spoločné dedičstvo a taktiež tu vzniká spoločné kultúrne povedomie. No a nástroje, ktoré chceme použiť na dosiahnutie tohto cieľa, sú obsiahnuté v našich pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. E, možno, že sa odvolám na niektoré všeobecné aspekty a predpokladám, že ešte potom sa tu rozprúdi diskusia a určite prídu ešte ďalšie e, pozmenujúce návrhy. A ak sa tak stane, tak e, to ešte obohatí a sfunkční túto správu, ktorú mám na starosti. My sme chceli teda zdôrazniť potrebu lepšie zapojiť občianskú spoločnosť do plánovania činnosti týchto hlavných miest kultúry. Je to vlastne aj poučenie z minulosti. Úspechy sa dostavili, keď sa zapojila občianská spoločnosť, dobrovoľníci, zainteresované strany aj e, súvisiacich odvetví. Čím skôr boli zapojené, tým väčší úspech to hlavné mesto kultúry dosiahlo. Oveľa viac, ako keď sú zapojení neskôr alebo vôbec. Ďalšia vec, ku ktorej sa chcem ešte vyjadriť. ide o pohraničné oblasti. Nejde už o blízke e, regióny alebo zóny. To je podľa mňa dôležitá zmena. Vy ste totižto viacerí poukázali na to, že nie všetky naše členské krajiny e, sa skladajú z regiónov a teda, že ak ostaneme pri pojme e, región, tak sa to bude trošku ťažko uplatňovať a preto sme sa rozhodli pre tie pohraničné zóny. Ďalšia vec, na ktorú poukázala komisia, my sme chceli zajsť ešte ďalej, ten európsky rozmer. To musí byť jadrom našej pozornosti e, pri určovaní hlavného mesta kultúry. My sme to chceli doplniť. A to tak, že e, hlavné mesto kultúry by sa malo v priebehu daného konkrétneho roka doplniť o programy a politiky a to o také, na ktorých sa podiela EÚ. Takže mhm, tá mnohorakosť programov je pre nás dôležitá. Ako aj potreba účinne využívať európske prostriedky. Mesto, ktoré získa titul hlavné mesto kultúry, musí lepšie využívať európske prostriedky. A to nielen z oblasti kultúry, No a hovorili o tom aj kolegovia. Naposledy prostriedkov je čím ďalej tým menej. A komisia udeluje aj cenu. A tie prostriedky, ktoré získa takto hlavné mesto kultúry, zase nie sú až tak veľké. Preto by bolo dobré, keby tieto hlavné mesta mali alebo sa dlhodobo zviditeľňovali. My sme ako výbor e, vycestovali do niektorých hlavných miest kultúry, aj ako vycestovali sme aj v kontexte iných grémy a mm, všetky mesta povedali, že sú spokojné s tým, čo e, zažili. Niektoré mesta sú skôr malé a vďaka dobrým investíciám to bolo všetko prínosné, rentabilné. Ďalšia vec, ktorá je podľa nás dôležitá. Potreba zapojiť aj iné odvetvia, nie len kultúrne, napríklad vedecký výskum, vzdelávanie a organizácie na ochranu životného prostredia. Ide o to ubezpečiť sa, že hlavné mesto kultúry si zaslúži tento titul. A potom otázka politickej správy. tu e, prevláda istá skepsa. Titul Hlavné mesto kultúry sa udeluje dlho predtým, ako sa vlastne začína konkrétne niečo robiť. Takže vo chvíli, keď sa predkladá kandidatúra, tak je dôležité mať dobrú politickú podporu. No ale medzičasom sa politické väčšiny môžu zmeniť a ak nemáte dostatočne širokú politickú podporu, tak sa môže stať, že vo chvíli, keď máte realizovať tento projekt Európskeho hlavného mesta kultúry, že budete znášať dôsledky zmeny, politickej zmeny. A od začiatku treba dbať na to, aby rozpočtové politiky, ktoré majú financovať tento projekt, boli zaručené bez ohľadu na to, kto je pri moci. E, v znení komisie sa viackrát hovorí o komunikačnej stratégii, ale my sme tam doplnili aj marketingovú stratégiu. E, v dnešnej dobe prevládajú obrazy, čiže komunikácia je dôležitá, ale treba dbať aj na marketing samotnej EÚ, ale hlavne, hlavne mimo EÚ, aby toto hlavné mesto kultúry malo lepšiu povesť v očiach verejnosti. Na to sú potrebné finančné prostriedky, ale aj samotné hlavné mesto musí môcť predložiť dostatočne zaujímavý program, aby pritiahli čo najširšie publikum. Naviac e, v porote, ktorá udeluje tento titul, sme chceli, aby tam boli aj pozorovatelia, e, ktoré, ktorých vymenujú členské štáty, okrem zástupcov komisie. E, ide o to, vyhovieť požiadavke rady. Oni sú trošku ponechaní bokom e, v tom dokumente, ktorý predložila komisia. Ja si myslím, že by bolo užitočné, keby členské krajiny mohli niektorým udeliť takúto úlohu pozorovateľov, aby sa mohli podielať na hodnotení. A ak by bolo treba niečo upresniť, tak by táto porota, ktorá by sa skladala aj z expertov, e, sa e, mohla poradiť s niekým, kto lepšie pozná situáciu v teréne. E, Nuž, hodnotenie komisie by bolo sprevádzané návrhmi na zlepšenie i zmeny, o ktorých dnes hovoríme. Viete, že hovoríme o veľmi dlhom časovom výhľade. Ide o roky 2020 až 2033 a v priebehu týchto rokov by bolo dobré, keby sme mali možnosť vylepšiť určité aspekty. Zlepš- e, skúsenosti nám predsa ukazujú, že sú tu určité aspekty, ktoré by sa mohli, ktoré by sa mali zmeniť. <clears throat> Túto možnosť by sme mali naozaj využiť. Komisia bude robiť evaluačné správy, ktoré by sme mali využiť na to, aby sme zlepšili veci. Nechcem dlho hovoriť. pretože ma zaujíma názor kolegov. Aby sme si mohli vymeniť názory i s ďalšími frakciami. Správu, veď, e, správu máte k dispozícii a môžete si ju prečítať. Snáď je to jasné. Nuž, toľko z mojej strany a vypočujem si vaše názory. Ďakujeme. Marie-Teres má slovo. Merci beaucoup, madame la présidente, et Ďakujem, pani predsednička. Nuž a blahoželám Markovi za túto správu, za jeho prácu, za ťažkých podmienok, v ktorých e, e, táto správa vznikala a reagovala, reagovala na politickú realitu. Napríklad v Taliansku som presvedčená ako on, že hlavné mesto Európy, hlavné mesto kultúry že na rôznych úrovniach a v rôznych oblastiach možno hovoriť o úspechu. Určite práve tu môžeme ukázať e, presvedčenie, že máme potrebu kultúry v Európe. Množstvo architektúry e, v mnohých mestách Európy, ktoré sa transformovali, som pod predsedničkou e, skupiny, ktorá skúma, čo všetko mohli, mohli čo sa mohlo dosiahnuť v urbánnych zmenách. V, e, v Glasgow napríklad v roku 90 e, to viedlo k úplnej transformácii tohoto priemyselného mesta. Mala som toho osobne svetkyňou v roku 2004 v e, Lille, tento rok v Marseille a určite som chcela, by som rada informovala o tom, čo som videla Napríklad e, e, možnosť v Marseji počas roku e, zúčastňovať sa umeleckých projektov, projektov urbanistických, no, napríklad i v vidieckej oblasti možnosť zúčastniť sa umelcov, politickí aktéry, ekonomickí aktéry sa môžu spojiť okolo takéhoto veľkého projektu, ktorý je veľkou pridanou hodnotou, pridať hodnotu Eh, pokiaľ ide o vyžarovanie, atraktivitu, imidž mesta. Ten eh, projekt v Marseille sa volá Marseille Provence. Je tu určitá eh, skutočná, skutočný dopad na urbanizmus, stavebnú činnosť v meste, prístav, vecí, ktoré zostanú, zostanú ma, Marsejčanom, silo, ktoré sa premenilo na hľadisko, na sál, úprava, promená, ktoré všetky budú patriť tomuto mestu. No už to sú dva, dva príklady. E, jeden z kolegov Dominik Vaston, ktorý e, poslanec francúzsky ma pozval práve na, na, na účasť na týchto slávnostiach. Je to naozaj európska dimenzia, ktorá kultúrne dimenz- kultúrnu dimenziu dáva do centra projektu, ktorý nás zaujíma, projekt kultúrny, projekt rastu, e, trvalo udržateľného vývoju, inkluzívnosti, pretože tento projekt sa zameriava i na obyvateľov, ktorí sa angažujú v projekte. Je to projekt určite kultúrny, ale je to i projekt pre celé, celé územie, pre celé teritorium a to je dôležité. Marko sa nemýli, e, projekt e, je e, od roku, trval od roku 2004 do roku 2013, naozaj trvácný projekt, dlhotrvajúci projekt. Je dôležité, aby sa ten projekt rozvíjal, neanuloval, E, nemodifikoval počas zmien politických e, e, rodín jednotlivé zaskupenia komunálne. Marse, samozrejme, sa to týka celkového územia až 2 miliónov obyvateľov. Je to veľká dimenzia a chcem dodať, často o tom hovorím, že pomimo tých eh, dotácií, ktoré smerujú po eh, výške 600 eh, miliónov eur z rôznych fondov, Fondu regionálneho rozvoja a tak ďalej, rôzne časti európskych finančných prostriedkov, takýto veľmi pestrý projekt. No, sú tu priame i nepriame dopady, naozaj príležitosť na rámec tohto roku, tých 365 e, dní, je to pridaná hodnota európska. Merci. Boris. Pán Boris. Ďakujem pekne. Pozerám sa e, na projekt asi najdôležitejší v oblasti, v oblasti kultúry do podrobností. Pozerám sa naň. Už od chvíle eh, v roku 85, kedy sa zrodil na základe iniciatívy eh, gréckého ministerstva kultúry. Myslím si, že je to projekt dôležitý a a stav, v ktorom sa tento projekt teraz e, nachádza, si nevyžaduje ďalší vývoj e, úpravy závažného charakteru. Snažil som sa posúdiť to, aká je tá pridaná hodnota pre jednotlivé mestá z organizačného pohľadu. A teda s Markom by som sa rád podelil o niektoré podnety. Myslím si, že tá, ten podnet udržať tu tie rozpory a rivality medzi mestami e, v forme konkurovania. E, nuž, nie, tu súhlasím, myslím si, že členské krajiny by mali byť spojené, ale mali by sa tu spojiť odborníci týchto krajín rozhodujeme anticipačne, výrazne vopred, e, môžeme e, tie jednotlivé ambície či snahy miest vyslovene podrobiť e, verejnej, verejnej mienke, hlasovaniu. Môžeme rozhodne určite túto rivalitu medzi mestami E, využiť práve v oblasti kultúrnej. E, pamätám si na príklad e, z, pre, z Polska, kde mesto Vroclav získalo túto možnosť. Sú tu možnosti zmeniť postoje takisto obyvateľov týchto miest. A čo treba určite zachovať, je práve táto dimenzia. A ešte jeden podnet. Európa to nie je len Európska únia. Pripomeňme si rok 2000, kedy sme mali 9 miest. Na zozname Praha, Krakov, nové mesta, ktoré sa zmenili vďaka takémuto súťaženiu, vďaka takéto súťaži a tie mesta už nie sú tým, čím boli predtým, pred e, prístupom, pred vstupom do EÚ. Vy, pani predsednička, ste hovorili o Kosove. Bez toho, že by sme hovorili o Istambule, možno by sme mohli vytvoriť model, by, kde by boli súčasne dve mesta, mesta, by boli hlavným mestom kultúry v Európskej únii, ale i mimo Európskej únie, kde sú i iné európske mesta, ktoré, ktoré nepodliehajú síce týmto kritériám terajším, ale mohli by sme určite urobiť súťaž, konkurs, kde keby sme zdôraznili e, kultúrnu koherentnosť Európy. V takomto systéme, napríklad mám na mysli Ukrajinu, Bielorusko, bol by to vynikajúci príklad. Takýmto spôsobom by sme tiež mohli e, Európanov upozorniť e, na to, že Európska, Európa geografická pre, prekračuje hranice našeho teritoria, teritorium terajšej Európskej únie. A že sú tu štáty, ktoré majú e, snahy vstúpiť e, čiže mesta mimo územia, ktoré poznáme z Európskej únie. Takisto ďalej by bolo tiež nevyhnutné odhadnúť, aká je tá pridaná hodnota, ktorá sa dostane mestu z dôvodu, mm, že mesto sa stáva e, hlavným e, e, mestom Európs- Európskym mestom kultúry. V Marseille pozrieme sa, prístavné mesto, Essen, priemyselné mesto, Turku, Glasgow. Poznáme mnohé mesta, ktoré mali prínos z tohoto projektu. Mali by sme naozaj takýto toto po realizácii takéhoto roku kultúry, e, e, mesta kultúry by sme mali sledovať dopady. Mali by sme sa pozerať na to, či tieto e, výsledky pretrvávajú. Takáto, takáto, takáto evaluácia by sa mala realizovať každý rok alebo každý druhý rok a to by mohol byť dôležitý element a vytvorila by sa určitá sieť miest, ktoré boli hlavnými mestami kultúry, aby sme umožnili vykonávať určitý tlak tí, na tých, ktorí e, vládnu miestnym samozprávam, pretože tieto mesta e, tieto mesta, ktoré sa sústredujú 2-3 roky na prípravy, tak potom popúšťajú v úsilí. Takže tu Marie Teres napríklad tiež zdôrazňovala, že v prípade výberu, v čase výberu by sme tiež mali posudzovať ako jedno z kritérií mm, e, imič mesta v, dan- v danom regióne pretože mestá v Európe sú sú, sú, sú, sú hlavnými baštami, e, hlavnými mestami svojich regiónov. Pri takomto roku kultúry v takomto meste e, to všetko umožňuje dynamizovať celý región v oblasti e, cestovného ruchu. Takže takáto synergia medzi regiónom, susedným regiónom a mestom, to všetko je veľmi dôležité a mali by sme nájsť i prostriedky na financovanie takýchto synergií nielen spôsobom výlučne e, subvenčným, v, e, vďaka tých, týmto subvenciám e, mesto E, rastie v daný rozhodujúci rok, ale e, tiež e, sledovať a podporovať tie výsledky v priebehu času, komunikovať, popularizovať jednotlivé možné turistické mm, programy a, a, a trasy okolo tých miest, umožniť spoznávať celý región i nad rámec hraníc členskej krajiny. Takže vytvoriť alebo vysledovať určitý dopad, ktorý necháva táto, toto mesto na svojom okolí. Ďakujem. Ďalší nový kolega našeho výboru. So pár veci e, poznámok e, v mene kolegu e, Katalína Ivana, ktorý je tieňovým spravodajcom. Správa pána Skúriu je veľmi konzistentná a, a Všetky veci, ktoré e, v návrhu komisie absentovali, pokrýva práve táto správa. Chcem v rámci e, nášho tieňového spravodajca, spravodajcu za SND poďakoval s tomuto spravodajcovi za e, dobrý návrh. Vážime si poprvé skutočnosť, že pán Skúria sa, za, e, na, e, sa zameral na európsku dimenziu, jednu z, z kritérií výberu. E, prepojil tieto stratégie rozvoja miest s európskymi politikami a to je veľmi dôležitý príspevok, ktorý určite e, zvýši európsku dimenziu projektu. Tiež si myslíme, že táto európska dimenzia bola kľúčovým kritériom tohoto programu spolu s dlhodobými stratégiami. Preto európska dimenzia ako kritérium by sa mal posilňovať ešte viac pri špecifických európskych e, vlastnostiach, napríklad e, na, na jednotlivé rôzne európske roky, Európsky rok OP a tak ďalej. Dokonca by sme mohli pozbudzovať mesta v tom, aby mali e, takú nejakú nosnú celoeurópsku tému alebo predmet svojich stratégií. Pokiaľ ide o výberovú komisiu alebo panel, komisia navrhla Európsky panel, ktorý by bol efektívnejší než momentálny E, typ e, panel zo 6 národných expertov a 7 európskych nominovaných expertov. E, ten, tá úroveň predbežného výberu by potrebovala i expertizu národných expertov. A takisto pán Skúria navrhol, aby dvaja pozorovateľia boli v tomto paneli, ale my sme šli ešte ďalej a týmto členom E, dali, priradili konzultačnú úlohu. Pozorovatelia by mohli mať teda konzultačnú funkciu, ale súčasne ten e, pozorovateľský e, štát by mal taký reštriktívnejší význam a ich tam, kde teda ich vklad by absentoval Takže my zastávame tento názor členovia z konzultačnou úlohou. Pokiaľ ide o žiadosti, mali by byť e, otvorené len mestám a mesta by mali mať možnosť e, asociovať okolité regióny, keďže slovo región môže viesť k a dalo by sa interpretovať veľmi zúženým administratívnom zmysle slova. my si myslíme, že kolité oblasti, a tak ako to navrhuje správodajca. To je dobré formulovanie. Tiež návrh e, výboru regiónov sa nám páči v ich stanovisku k tomuto návrhu okružná oblasť a širší región napríklad, to by tiež mohlo byť e, mudré riešenie. Avšak myslíme si, že rozširovať možnosti mesta, priradiť v, v, v susedné oblasti e, a vo vedľajších krajinách, to by mohlo viesť ku komplikáciám. E, napríklad e, možnosť panelu e, dobre vyhodnotiť kandidatúry a schopnosť mesta mať kultúrnu dlhodobú stratégiu. Ona je totiž jednou z jedným zo selekčných výberových kritérií, keď regióny a mesta z okolitých krajín by sa pripojili, Nuž a cena, to je ďalší dôležitý e, bod, ktorý treba diskutovať. Komisia hovorí, že táto cena by sa mala, alebo teda vlastne samotný výber by sa mal e, realizovať v júni. Ďalšie argumenty sú tu pre marec, obe sú tu argumenty v prospech júnu. Mesta môžu e, si splniť svoje záväzky, ale takisto i skôr, napríklad v marci hlavne menšie mesta, ktoré nemôžu postaviť výraznejší rozpočet, by mohli závisiť e, práve na tejto podpornej sume. Takže my sme presvedčení, že táto téma v našich rokovaniach by mala byť e, dobre prediskutovaná. Ďalšia téma je nedostatok spolupráce s mestami, medzi mestami, ktoré dostanú v rovnakom roku tento titul. Takisto presieťovanie, e, spolupráca bývalých hlavných miest kultúry. Takže my si myslíme, že by sme mali nájsť priateľné riešenie, ktoré by e, pozbudzovalo efektívnejšie vytváranie sieti medzi európskymi mestami. V momentálnom prístupe ku kultúre sa e, nevyriešili ešte podstatné problémy a Takisto spravodajca sa nimi nezaoberal, preto my určite ich zdôrazníme v našich pozmeňujúcich návrhoch eh, rozvoj eh, miest, dlhodobej stratégie, takisto sociálna dimenzia, dimenzia programu a úloha mladých ľudí, ktorú by mohli zohrávať eh, svojim inovatívnym prístupom. Takisto zdôrazníme význam zapojenia komunálneho umenia do projektu kde by išlo o prepojenie umelcov a spoločnosti ako dôležitého bodu. Toto, myslím si, boli dôležité poznámky, e, e, ktoré sprostredkovávam od našeho tieňového spravodajca za SAD. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Kelly. Ďakujem pekne. E, ako prvé chcem sa poďakovať a pochváliť Marka Skoria za jeho prácu a ako človek pochádzajúci z Ríma je na slovo vzatý odborník, ak hovoríme o Európskom hlavnom meste kultúry. E, myslím si, že e, celková koncepcia je veľmi dobrá a mm, niekde, v niektorých mestách sa to lepšie osvedčilo, v niektorých menej. Napríklad e, v mojej domovine e, sa konštatovalo, že Glasgow prešiel transformáciou, no iné mesta mm, neprešli transformáciou, došlo k určitým zlepšeniam, ale určite sú rozdiely medzi e, prínosmi, pre, prínosmi takéhoto štatútu pre niektoré mestá. Ale je dôležité to, čo povedal Marko, že treba mať čo najviac programov rozpracovaných v tom roku, keď dané mesto je e, európskym mestom, hlavným mestom kultúry. Hovorilo sa o marketingu, hovorili sa o cestovnom ruchu a o obdobných iniciatívach skutočne, e, čo má byť podstatou, aby občania dotknutého mesta a dotknutého členského štátu vnímali prínosy, alebo to, okryd, to ten okrydlený pojem pocitili tú pridanú hodnotu. A posledný vystupujúci uviedol niekoľko uh, trefných poznámok, že je dôležité zosieťovanie e, miest, že tam, je ešte, tam sú resty, e, treba to zlepšiť. A takisto sa mi páčila jeho poznámka týkajúca sa týkajúce sa poskytnutia tej ceny e, skôr v meste. Je to lepšie skôr ako neskôr o čo skôr e, pocitia dotknutí občania tie prínosy, o to lepší výsledok e, môže byť dosiahnutý. Trošku nesúhlasím s mojim drahým priateľom, e, pánom Borisom, to, ten mechanizmus 2 plus 1, pritom som myslel na Spojené kráľovstvo, vieme, že Spojené kráľovstvo jeden, jeden rok chcelo opustiť EÚ a na druhý e, e, rok sa uchádzali o udelenie titulu Európskeho hlavného mesta kultúry. Ja si myslím, že 2 minus 1 a nie 2 plus 1. E, taký je môj názor, aby skutočne e, sa akcentovalo akcentoval to hlavné mesto kultúry, aby každému boli zrejme tie prínosy. A tým nadviežem na to, čo povedal Marko. Záverom e, podotknem ešte toľko. A o tom sme už hovorili veľakrát. Máme aj v oblasti športu tie e, kľúčové mesta, ale zrejme i máme príliš veľa takýchto miest, kde e, nedá sa nejako to zosúľadiť mesto kultúry, mesto športu, alebo či, e, či napríklad Európske hlavné mesto kultúry by nemalo byť následne vyhlásené za Európske mesto športu. Možno je to úvaha hodna ďalšej diskusie. Ďakujem pekne. E, prvne udelím slovo rade a komisii a ja by som chcela niečo povedať na Margo veci. Ja by som ešte, ešte ste chceli niečo povedať? Hlásila som sa o slovo, ale ak chcete, môžem vystúpiť až po vás. Dobre, prehliadli ste ma. K tomu, čo tu odznelo, ja podporujem kolegov. Tento projekt hlavných miest kultúry zohráva dôležitú úlohu. Mnohé tu odznelo. Ale jedna vec, ktorú lutujem, zloženie poroty. Je tu problém, pretože je ťažké e, zainteresovať e, občanov o, na dianí v EÚ a pokiaľ ide o tú porotu, mali by tam byť aspoň zastúpené e, organizácie mladých to, že nie je tu iba otázka e, toho zvoleného kandidáta, ale mm, vznikla by istá dynamika v krajinách. E, mohli by sa zamýšľať nad tým, či by dané mesto mm, malo na takúto kandidatúru. Takže nenechať to iba na expertov, ale zapojiť takéto organizácie mladých aj do poroty, nielen na úrovni nejakých dobrovoľníkov Takže toľko k porote. A počet hlavných miest tu nesúhlasím s kolegom Kelim. Ja si myslím, že je dobré, že máme dve hlavné mesta. A ešte jedna, eh, jedno mesto by malo byť eh, vybrané z radou kandidátskych krajín. Táto vízia sa mi páči. A ešte jedna vec, eh, ktorá ma zaujala, keď som bola v Portugalsku v Gebereš Financujú sa infraštruktúry, výrobky a bolo by, myslím, dobré myslieť aj na udržateľnosť investícií. Nielen vybudovať nejaký e, štadión a potom nevieme, čo s ním. Čiže zamyslieť sa aj nad ďalším využívaním toho, čo sa financuje investíciami. Potom myšlienka siete, tá sa mi páči, pretože týchto miest už bolo niekoľko, čiže e, vytvoriť sieť No a potom je tu Marseille Provence ako hlavné mesto kultúry a treba využiť toto označenie, aby nielen mesto, ale aj celé okolie eh, využilo tú, tú dynamiku. Toľko ďakujem. Eh, Áno, eh, trvalá udržateľnosť, to je tiež koncept, ktorému som sa chcela venovať zo začiatku tých hlavných miest kultúry e, sa plánovali bombastické veci, e, e, na ktoré vlastne neboli peniaze. A to nie, to nie, nie je cieľ sledovaný. V podstate treba, uvediem príklad Esenu pred troma rokmi, skutočne bol využitý e, vlastne tie priemyselné zóny okolo SNU na kultúru. Čiže vlastne stále nevyužité e, e, priemyselné haly boli pretavené do kultúrnych stánkov a to je dobré. No a skutočne treba sa zamyslieť nad tým, ktorý, ktorý To sú situácie, kedy sa dostanú bežní ľudia, panici alebo iní, ktorí sa dostanú ku kultúre. No a jednoducho e, a, a napríklad si môžu povedať, že vidíte, ja som tu pracoval a síce to už nie je e, nejaký priemyselný podnik, ale je to kultúrny stánok a SN skutočne je dobrým príkladom a, ja e, skutočne e, doposiaľ, keď som v Esene, vidím e, stopy po, po tom kultúrnom meste kultúry. Myslím si, že musím Mali by sme podporovať e, tie, e, tie e, tendencie. Komisie, komisia skutočne má skúsenosti a mali by sme ich podporovať a aj finančne stimulovať. Ak nejaké mestá boli európskymi kultúr, hlavnými mestami kultúry alebo aspoň boli kandidátmi na takéto mesto. Je dôležité, e, aby to, to, tá dynamika, ten, ten rozbeh bol podporený. Ďalej. Myslím si, že je to rozpracované až do roku 2033. Kto sa dnes zamýšľa nad rokom 33? E, v podstate máme 28 členských štátov a Domnievam sa, že to, čo sme robili doposiaľ, bolo dobré, že vždy dva štáty z EÚ participovalo každý rok. A e, dvakrát sme pribrali tretí štát, raz a potom Istanbul, ale od toho sa upustile a teraz je navrhnutá nová myšlienka, je dobrá. Má, existujú kandidátske štáty, ktoré, ktoré, ktoré hádam naisto do roku 2033 e, e, pristúpia k EÚ. E, a, a keďže sa neobávame rozširovania, ale určite do roku 1933 nejaké ďalšie štáty priberieme spomedzi tých kandidátskych. Napríklad Chorvátsko sa stane už čoskoro členom, možno vyzniem naivne, ale snáď to rada a komisia to tak vidie v roku 2020 nebude opäť Nemecko, Francúzsko alebo Luxembursko e, e, na zozname e, Európskeho hlavného mesta kultúry, ale povedzme to bude Chorvátsko, pretože Chorvátsko nebude mať príležitosť dovtedy. vtedy No a potom bude ešte nejaký ďalší členský štát EÚ a potom nejaký tretí štát e, a mohlo by to byť skutočne kandidátsky štát. A prečo nie? A prečo nie e, mm, Belehrad? To je skutočne e, krajina, ktorá je susedom Chorvátska a bolo by dobre o tom uvažovať ja nechcem niečo prezumpovať, ja len poukázať na to, e, e, čo, čo, čo, aký, akú vlnu to vyvolá e, udelenia tohto štatútu Európske, Európskeho hlavného mesta kultúry. Ja si myslím, že stojí za to, aby sme zvážili tento nápad a možno aj tie štáty, ktoré nie sú kandidátskymi štátmi, ale snáď by sme mohli uvažovať o tých mestách, ktoré patria do Európy, ale nie sú v štátoch, ktoré sú kandidátskymi štátmi. Ja mám e, na mysli e, e, tie krajiny, ktoré sú na východ od Polska. Mám mysli Ukrajinu, Gruzinsko a tak ďalej Verím, že takéto smerovanie si získa vašu podporu. Ďalej, som toho názoru, že aj mali by sme e, sa zaoberať aj otázkou toho, toho, toho okolia, e, môžeme to nazývať susedstvo, okolie, región. Uvediem jeden príklad. Esen, o tom som už hovorila, e, celé porúrie, tam bolo zahrnuté napríklad Porúry, každý, každý šta, každé mesto bolo týždeň hlavným mestom vrásení SN. Keď Luxembursko eh, keď eh, Luxemburg bol hlavným mestom kultúry, tak vtedy ministerka kultúry eh, povedala, bože, opäť sme týmto hlavným mestom kultúry a my sme taký malý štátik. A, a rozhodli sa, že v susedskom štáte francúzska e, region Zel, ten oslovili takisto aj Sarsko v, e, v Nemecko, e, Rínsko, Sarsko bolo oslovené a takisto aj Valonsko v Belgicku. A toto, toto bol ten široko, ten region v tom širokom slova zmysle a fungovalo to výborne. Teda nemali by sme vopred sa obmedzovať Nemali, sme, nemali by sme ani nič diktovať, ale mali by sme byť otvorení úvahám, veď do roku 2033 asi Luxembursko opäť sa stane, e, Luxemburg sa opäť stane hlavným mestom kultúry a to už bude po štvrtýkrát chudáci. A bolo by to treba potom zvažovať v tom, s tou širšou koncepciou. Myslím si, že je to dôležité, aby sme to takto vnímali ehm, Petra Kamer Evart povedala, že bolo by dobré keby bola taká možnosť, aby tie e, e, hraničné regióny, ako v tom príklade, ktorý som uviedla, Luxemburska, aby tie hraničné regióny mohli byť, byť zahrnuté. Mohli by sme to tam niekde uviesť do toho textu, aby to nebola povinnosť, ale aby, aby tá opcia tam bola. Možno je to zaujímavé pre menšie štáty, možno by to mohlo stimulovať určitý proces zmierovania mohlo by to, mohlo by to pomôcť preklenúť povedzme aj nejakú smutnú historickú skúsenosť. A, a ešte k Marie Teres, ešte by som chcela niečo povedať e, e, na tému Marsej. E, komunikácia je nesmierne dôležitá a môžem len konštatovať, že Marsej má sa čo učiť a ja som povedal, že musíte, priateľom som povedal, musíte ísť do, e, musíte ísť do hlavného, e, e, hlavného mesta kultúry, takže Rotariáni teda urobili ponuku, že dovezieme vás do Marsej. A potom sa informovali v Marsej, a dopytovali sa Marsej, čo je v ponuke e, v tom termíne, kedy tam oni chceli e, vycestovať, pretože na internete nenašli túto informáciu. Vôbec nedostali odpoveď. A, e, a v podstate dostali len akýsi letáčik, kde všetko bolo kumulovanie prezentované, takže sa rozhodli, že nepôjdu do Marsej, išli namiesto toho do Barcelony. Ja e, e, len adresujem teba, aby ty si adresovala Marsej, aby to trošku zlepšili, takúto komunikáciu. No a teraz sa chcem opýtať rady. Počas írskeho predsedníctva e, bude vyjadrený nejaký čiastočný postup, takže nech sa páči rada, vyjadrite sa. Ďakujem za slovo. Ešte hovoríme o tejto téme v rade a je tomu, sme v diskusiách už pár mesiacov. Veríme, že čoskoro v dohľadnej dobe to, to dotiahneme. Asi to nebude čiastočný všeobecný postoj, asi to bude e, taký e, finálnejší e, všeobecný postup. E, myslíme si, že, e, e, e myslím, že to je taká e, spomedzi iniciatívy Európy taká najviditeľnejšia a veľmi radi sme si vypočuli stanovisko parlamentu. Toľko v tejto chvíli. Ďakujem. Bolo by to veľmi dobré, keby ste e, to, čo ste dnes počuli, zapracovali do vášho e, konečného, e, konečného materiálu. No a ešte komisia zo pár slov. Nech sa páči. Dobre popoludne. Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať e, spravodajcovi za e, za e, túto správu a za konštruktívny postoj. a chcem sa poďakovať za vyjadrenia poslancov, poslankyň a za komisiu chcem povedať, myslím si, že to, čo je v navrhovanom znení a to, čo sa skrýva v našom názore, sú e, e, myšlienky veľmi blízke. A myslím si, že by bolo dobre ponechať existujúce aspekty výberového procesu, tie, ktoré sa osvedčili, ale zároveň e, pribrať možno niečo inovatívne. Bolo by dobré mať mesto, ktoré vlastne je na čele na čele tej kandidatúry. A to sa nám celkom osvedčilo, v tom by sme mali pokračovať. No a Zdá sa, že e, e, prítomní e, poslanci sú celkom otvorení nášho, nášmu návrhu mať vlastne tzv. tých čiastkových kandidátov. Malo by sa so stať 3 roky, no a sme radi, že spravodajca súhlasí s našim návrhom mať detálnejšie kritéria a s potrebou zaangažovať občianskú spoločnosť od prvopočiatku počiatku Takisto eh, bolo, eh, potvrdili ste potrebu zaangažovať aj ďalšie sektory fungujúce v tom ktorom meste, ale teda dlhodobý dopad a účinok eh, takéhoto štatútu hlavného mesta kultúry by mal mať pretrvávajúci charakter a je veľmi e, dôležitý, že e, e, politické strany zdieľajú tento názor a takisto aj podmienenosť, prísnejšia podmienenosť poskytnutie ceny pani Merkurito a to je tiež dôležité. Zdá sa, že sa dokážeme zhodnúť na e, väčšine veci a ten návrh určite ešte bude vylepšený vo svetle týchto pripomienok. Ja by som sa chcela dotknúť troch e, podnetov, ktoré tu odzneli. Poprvé, e, financovanie tejto iniciatívy. Niektorí sa vyjadrili v tom zmysle, že tú čiastku, ktorú poskytujeme, je pomerne malá. Hovoríme teda o sume 1,5 milióna eur musíte si uvedomiť, že veľmi dôležitá je tá pečať, tá, tá značka, ktorú e, nesie to mesto, ktoré získa tú, tú značku e, Európskeho hlavného mesta kultúry. A skutočne aj samotné mesta nám potvrdzujú, že neuchádzajú sa o peniaze, ale uchádzajú sa o tú značku. Podľa názoru mesta Lille jedno poskytnuté euro prinieslo 8 eur e, v, v účinku. Mnohé mesta sa tešili z, z miliónov eur zo štrukturálnych fondov. Aj my sme upozornili mesta, aby ťažili z tejto možnosti. Po druhé, viacerí z vás poukázali na e, význam zosieťovania sa minulých, súčasných aj budúcich hlavných mestov miest kultúry. E, takéto, takáto sieť existuje a zdá sa, že sa to rozvíja. A e, členovia tejto siete sú skutočne nadšení z toho, nechcú to formalizovať, e, sme s nimi priebežne v kontakte a zdá sa, že to funguje veľmi dobre. Po tretie, výber alebo voľba štátov e, na ten horizont 2020. Určite vás poteší, že sme zahrnali Chorvátsko do toho prvého roku a takisto sme otvorili aj možnosť účasti tretieho štátu e, v rámci toho prvého roku. Stalo sa nám, že by to mohlo celkom zarezonovať. E, takže toľko v kocke. Chceme sa vám poďakovať za tú správu a E, budeme samozrejme naďalej k dispozícii prispieť k vylepšeniu tej správy. Marko, chcete vy ešte uzavrieť túto tému? Áno. Rád úvodom sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí prezentovali svoje názory, svo, poskytli svoje podnety. A myslím si, že to, čo povedali, má svoje opodstatnenie. Ja by som sa chcel vyjadriť k tým mestám, program, ktorý je pripojený k návrhu výboru. My sme navrhli mechanizmus 2 plus 1, pričom to, to 1, to číslo 1 predstavuje eh, potenciálny, potenciálny kandidátsky štát alebo potenciálny kandidát v rámci, e, v rámci tohto mechanizmu e, Európske hlavného mesta kultúry. Ako ste povedali, do toho horizontu 2033 určite e, budeme mať spomedzi kandidátskych štátov aj členské štáty nové členské štáty. Čo sa, čo sa týka expertov, ja ich nazývam pozorovatelia, môžeme zmeniť to označenie. V podstate ide o ľudí, ktorí môžu fungovať ako konzultanti alebo poradcovia v procese výberu alebo rozhodovania. Majú nám byť napomocný panel v súčasnom režime nepozostáva z expertov v tom akademickom slova zmysle, ale sú to zástupcovia organizácií mládeže, zástupcovia občianskej spoločnosti. viem si predstaviť zoznam zainteresovaných strán, spomedzi ktorých sa vyberajú členovia toho panelu. Môžu pochádzať aj z výboru regionov. No, v každom prípade ide o zástupcov občianskej spoločnosti. Pani predsednička mala úplnú pravdu, keď konštatovala, že to tie okolité mesta, okolité obce majú byť tiež vtiahnuté do procesu. Čiže jedno mesto nesie ten titul, ale ten región, to okolie na tom participuje. A mohlo by to skutočne mať aj ten cezhraničný prvok. Luxembursko bol dobrým príkladom, ale sú aj iné štáty, ktoré nie sú veľké. A a môžu mať určité problémy zvládnuť celkovú organizáciu. pôsobnosti ako e, Európskeho hlavného mesta kultúry. Teda tento titul by mohol byť tým pojivom medzi viacerými mestami. Aj to by prispelo k tej udržateľnosti investícií a e, viem o prípadoch, kedy mestá, ktoré teda sa stali európskymi hlavnými mestami kultúry, zaznamenali zásadné pozitívne zmeny. E, Sean Kelly konštatoval, že máme príliš veľa takýchto hlavných miest, hlavné mesto mládeže, športu a tak ďalej. A to všetko vlastne spadá do gestie nášho výboru. Mohli by sme snať súhlasiť s tou koncepciou siete všetkých tých hlavných miest. My sme sa dozvedeli od zástupkyne komisie, že takáto sieť už existuje a že dochádza medzi mestami zastúpenými v tých, tejto sieti k e, výmene informácií. No a v tomto kontexte chcem nadviazať na názor pána Borisa, že by sme mohli prostredníctvom takéto siete e, si vyhodnotiť ex post, čo prinieslo tým mestám e, čo priniesla tým mestám tá skutočnosť, že boli hlavným mestom kultúry. Toto sú všetko aspekty, ktoré chceme zapracovať do správy. No a čo sa týka financovania, nie je to čiastka, nie sú to čiastky vysoké, ale e, mnohé mestá dokázali e, výborne e, naložiť s tou sumou, dobre zvládnuť marketing a vyťažiť maximum z tej možnosti, ktorá sa, na, sa im ponúkla. Je to kultúrna, ale aj ekonomická príležitosť pre mesta ako povedala komisia. Dôležitá je, je tá pečať e, a tú značku, ktorý získa mesto ako Európsko hlavné mesto kultúry a môže z toho tiež ťažiť pri marketingu. Ďakujem, Marko. Takže termín na predloženie pozmenujúcich návrhov je 18. apríl chcem e, upozorniť kolegov, medzi iným aj pána Keleho, ktorý tu nie je. E, Európske hlavné mesto kultúry je niečo iné ako e, hlavné mesto športu. To je súkromná iniciatíva miest. Ja nemám nič proti tomu, ale my nemôžeme to stavať naroveň Európskemu hlavnému mestu kultúry a nevidím priestor na to, aby sa to previazalo. Takže Európske hlavné mesto kultúry, to je čosi iné ako to, čo vzýšlo zo súkromných iniciatív. Po druhé, neviem, kto hovoril o peniaze. Cena eh, Merkury bola zavedená ako cena pod, hlav, hlavičk, pod touto hlavičkou a e, e, bola to finančná čiastka. Predtým sa to tak nevolalo a boli, boli to len peniaze. No jednoducho museli, mus, predtým to bolo tak, že najprv museli sa mesta preukázať, že urobili to a to až následne dostali peniaze. Ale zmenilo sa, zmenilo sa to myslenie, že sa udeli takáto cena vopred a peniaze majú mesta k dispozícii. Takže ale to je skutočne určité, určité, e, e, určité výnimočné aranžma, e, že takáto cena bola formulovaná ako cena Mercury, pani Mercury a potom to funguje tak, ako sme to uviedli. Chcela som vám trošku vysvetliť túto genézu. Chcem sa vám poďakovať za veľmi zaujímavé popoludnie. Teraz prejdeme na bod 11, to sú je rozhodnutia koordinátorov. Myslím, že nik nenamieta a ešte bod rôzne. Takže už len poviem, že 22. apríla sa vidíme opäť Ďakujem aj tlmočníkom. Pekný večer.